Meine sehr verehrten Damen und Herren, Vážené dámy a páni, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal tu u nás v Európskom parlamente na, našu, na našej poldňovej konferencii, ktorá sa bude zaoberať otázkami dlhodobých investícií v rámci Európskej únie. Predtým, ako prejdem oficiálne k rokovaciemu e, programu, tak e, mi dovolte, aby som vyjadrila, dúfam, že budem hovoriť aj vo vašom mene, že sme všetci veľmi dotknutí tým, čo sa momentálne deje v Japonsku. Tie hororové um, informácie um, nekončia a vždy, keď sa nám zdá, že to najhoršie sa už udialo, tak uh, dostaneme nové informácie, z ktorých môžeme uh, uzatvárať, že ešte stále nevidieť koniec e, týchto, tohto vývoja. Takže e, dovolte mi, aby sme e, krátko povstali v tichu a spomenuli si na obete. Vielen Dank, dass Sie sich erhoben haben. Ďakujem veľmi pekne, že ste povstali. Ja chcem dnes privítať zástupcov um, národných parlamentov. Nie je to tak často, že máme príležitosť um, u nás v Bruseli privítať zástupcov národných parlamentov členských štátov EÚ. Veľmi nás teší, že ste prijali naše pozvanie. Sú to 18 je to 18 krajín, ktoré sú zastúpení svojimi parlamentnými zástupcami. časti sú to dvojkomorové parlamentné systémy. Dovolte mi teda, aby som vás poprosil, aby ste aj komentovali ten katalóg otázok, ktoré sme vám zaslali, aby ste vyjadrili k ním stanovisko a podľa možnosti zodpovedali tieto otázky. Ako viete, tento krízový výbor zasadá viac ako jeden rok. Bol etablovaný v rok, koncom roku 2009 a zaoberal sa, sa vo svojej prvej, prácom, vo svojej prvej časti práce um, príčinami a odporúčaniami na uh, opatrenia. Nechcem sa teraz venovať e, všetkým jednotlivostiam, ale chcem e, len v krátkosti pripomenúť našu prácu. To najdôležitejšie prvé bolo, že e, sme konštatovali, že sa v Európskej únii, únii nachádzame na kritickej ceste a keď nepôjdeme tou správnou cestou, tak v budúcich rokoch pôjdeme do rizik taká, že nebudeme e, sa môcť, e, že nedospeme teda ani k tomu status quo pred krízou, ale že budeme na tom oveľa horšie. To je jedna vec. Ďalej sme konštatovali, že Európska únia musí e, pre všetkým na medzinárodných fórach, či je to Svetová banka, banka pardon, alebo G20, alebo špeciálne OS, N oblasti, že EU musí hovoriť jednoducho jedný, jednotným hlasom a mať e, reprezentantov, ktorí sa, ktorí sa dohodnú. A ďalšie, že potrebujeme ko, silnú komisiu a silného komisára, ktorý je zodpovedný za tieto záležitosti. A to je v podstate v rozpore s tým, čo momentálne vidíme, pretože urobili sa dočasné, dočasné dojednania, ale vidíme, že mnohé rozhodnutia sa robia mimo Európskeho parlamentu a dokonca aj tí tie krajiny, ktoré e, vy zastupujete, e, sú požiadané o súhlas len dodatočne. A Za piate sme konštatovali, že je rozhodujúce, aby sa Európa, že pokiaľ Európa bude chcieť obstať v globálnej konkurencii, ktorá je čím ďalej tým ostrejšia, e, že musí navýšiť svoju mieru technológií, pretože jednotné, jednotlivé štáty sami pre seba to už nebudú zvládať. A to sú oblasti energetiky, digitálnej Európe, eh, logistika a ďal, dopravný sektor a mnohé ďalšie. A takisto tie investície do infraštruktúry sa môžu eh, vyfinancovať cez europrojekty. Pán Majšert určite sa k tomu neskôr vyjadrí. A záverom sme tiež povedali, že sa nám musí podariť, aby sme podporili strednú vrstvu podnikateľov, tak aby sa mohli vyvíjať vyvíjať tým smerom, aby zostali tou skutočnou chrbticou. Toto nebolo skutočne urobené, urobené dostatočne a tu musíme urobiť konkrétne kroky a opatrenia. Vážené dámy a páni, dnes máme pred sebou také vyvrcholenie dialógu my ako členovia tohto krízového výboru e, sme hľadali dialog s národnými parlamentami už dlh, dlhšiu dobu a ja sa teda veľmi teším práve preto, že tak mnoho zástupcov národných parlamentov sa na tej diskusii zúčastňuje. My sme sami chceli e, si urobiť obraz na mieste a to v rozhovormi s, e, so zástupcami parlamentov Ehm, napríklad boli sme v Česku 6. januára tohto roku, v Portugalsku, vo Veľkej Británii, v Berlíne, v Nemecku a budúci týždeň budeme v Atenách. Tak, aby sme sa mohli na mieste a presvedčiť o tom, akým smerom sa Grécko obrá. Dnešný program sa bude um, deliť na dve časti. V prvej časti ide o to, aby sme uh, Um, sa pozreli na potrebné a nutné dlhodobé investície, ktoré by uh, zabezpečili uh, udržateľný roz, uh, rozvoj ekonomík a zamestnanosť. My nechceme krajiny zadlžovať, chceme ich z toho dlhu dostať. To je jedna vec. A za druhé, my by sme chceli v druhej časti sa investovať tým, čo by mali čo by, mal, čo by sme mali dosiahnuť investíciami um, v rámci cieľov EU 2020 tzv. Lisabonská stratégia mm, spôsobila, že Európa bola do minulého roku najrychlejšie rastúcou vedomostnou spoločnosťou. Mm, za um, key speaker pre prvú časť je pán Tomás Mirov, je prezident Európskej banky pre rekonštrukciu a rozvoj od roku 2008, to znamená 2,5 roka. A za posledných 2,5 roka banku veľmi dynamicky posunul dopredu, veľmi bezpečne ju previedol krízou a je to určite aj v jeho jeho šikovnosťou, že ten objem, ktoré, ktorý dnes banka poskytuje v rámci kreditov, že je to viac ako 9 biliónov eur. Je to najvyššia, najvyššia suma v dejinách tejto banky. Takisto tu máme um, štátneho tajomníka, bol prvým štátnym e, tajomníkom v Berlíne, ale nemal len kariéru v e, aparáte, ale pracoval aj v súkromnom hospodárstve, čo je určite veľmi dobré. Dobre, takže e, následne treba povedať, že najskôr budeme, budeme mať hlavný prejav, potom budú komentáre, e, najskôr sa vyjadrí tzv. trojka. Vy viete, že sú to e, vlastne predsedníctvo, ktoré, sa, e, ktoré vytvára tzv. trojku, predchádzajúce predsedníctvo, terajšie predsedníctvo a budúce. Takže my chceme, aby sa ako prvý aby sa, ako za prvý vyjadrili členovia parlamentov z týchto troch krajín a potom Eh, budeme vyzývať ďalších. Ale eh, v každom prípade ako prvý bude hovoriť pán Mirov. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma pozvali, za to, že mám príležitosť niečo povedať. Veľmi rád eh, sa porozprávam s vami, so zastupcami občanov Európy na národnej a európskej úrovni som veľmi rád, že je tu aj môj kolega z Európskej investičnej banky, pán Majstet. S ním sme práve podpísali nový, novú dohodu o spolupráci, kde je komisia ako ten hlavný partner. No a pán predseda, ja vítam ten fakt, že ste venovali náš čas tomu, aby sme sa venovali jednej z najväčších víziev týchto dní, a totiž ako naštartovať reálne hospodárstvo, ako prispieť k rastu zamestnanosti, ako viete. Hospodárstvo ekonomiky minulý rok narastlo približne o 1,5 ale stále tu zostáva eh, zostávajú veľké neistoty. Väčšina západoeurópskych eh, krajín stojí pred finančnými výzvami. No a zatiaľ rast v strednej a východnej Európe je v veľkom rozsahu určený, určený rozvojom a vývojom v tých pokročilých hospodárstvach a cenami komodít. Avšak je ešte ďalší dôvod na obavy. Totiž ten pocit, že mnohé slabiny, ktoré odhalila kríza, zatiaľ neboli riešené. A je pochopiteľné, že to nebolo možné v období vrcholnej krízy. Nadchádzajúce mesiace budú veľmi dôležité pri vytváraní stabilnejších modelov rastu podľa môjho názoru sú tri oblasti najdôležitejšie. Poprvé, posunenie reálneho hospodárstva. Európa musí obnoviť svoju dlhú tradíciu výroby kvalitného tovaru. Naše hospodárstva nemôžu byť založené na finančných sektoroch, staviteľskom priemysle, v stavebnom priemysle a službách Európa musí investovať do vzdelanej pracovnej sily a musí podporovať strednú vrstvu. Vy ste to už hovorili, pretože tí zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri v rámci rastu a vytvárania pracovných miest. No a to si vyžaduje zmeny v každej krajine a rovnako zvýšené snahy na európskej a medzinárodnej úrovni. Viacero východoeurópskych členov ešte stále má pred sebou mnohé, mnoho reforiem, vrátanie privatizácie a zlepšenie podnikateľského prostredia, čo podpory rast súkromného sektoru, ale mnohé z týchto vecí sa tiež vzťahujú aj na niektoré západoeurópske štáty. No a okrem toho, treba ďalej rozvíjať jednotný vnútorný trh, tak aby sme dokázali v plnej miere využívať výhodu, výhody krajín a hospodárskej integrácie. Tie bariéry, ktoré stále ostávajú, sú pomerne veľké. Uvediem tri, tri príklady. Smernica o službách stále poskytuje výnimku mnohým službám, ktoré by profitovali zo zvýšenej konkurencie a zo zvýšeného výberu podľa harmonizovaného regulačného rámca. No, ešte stále e, sme na míle vzdialení od jednotného vrútorného trhu vzájomné uznávanie eh, profesných eh, kvalifikácií a vysokoškolských diplomov ešte stále obmedzené. No a po tretie, vo východnej Európe podniky ešte často veľmi ťažko plnia normy a štandardy Európskej únie, no a v niektorých prípadoch majú s týmto problémy aj štátne orgány s tými pravými podnetmi podporou napríklad inovatívnym daňovým systémom, ktorý odmenuje prácu a postihuje environmentálne alebo poškodenie životného prostredia. To pomocou toho môžeme podporiť inovatívnu, ekologickú, modernú produkciu. Po druhé, redefinovanie finančného sektora. Jeden z dôsledkov krízy bude zavedenie nových nariadení, a dozoru Bazilej 3 zvýši kapitálové požiadavky a zameriava sa na ustanovenia, ktoré zabránia prílišnému riziku. Toto sú len vítané kroky vo východnej Európe. Posilnenie finančného sektora znamená tiež, že sa poučíme z krízy a bolesti ktorú spôsobili pôžičky v cudzích menách. Je dôležité, aby sme buď konsekventne implementovali všetky nevyhnutné reformy, tak aby štáty dokázali vstúpiť do eurozóny, alebo pre tých, ktorí nemôžu alebo nechcú vstúpiť do eurozóny, aby rozvíjali trhy lokálnej meny a prešli k pôžičkám v lokálnej mene. Súčasne treba tiež zaistiť, aby finančný sektor slúžil reálnemu hospodárstvu, aby nebol nejaký autoreferenčný systém. Problémy ešte neboli vyriešené. Globálny trh pre deriváty presiahol všetky rozumné hranice nerovnováhy na trhu opäť rastú. Silná regulácia a dozor je potrebný, alebo sú potrebné na zaistenie odolnosti trhov a na zaistenie prístupu podnikov a jednotlivcov k pôžičkám. No a ďalej podpora reálneho hospodárstva čo je spojené s inovatívnymi, kvalitnými výrobkami. A preto treba skončiť s zlými a nesprávnymi modelmi výroby a spotreby. Hospodárska kríza odsunula túto tému tak trochu bokom, ale klimatické zmeny a ekologické problémy sú stále nevyriešené. Mnohé krajiny z regiónu EBRD nie je to, alebo má to svoje dôsledky zavádzanie nových technológií stojí peniaze, ale často e, zvyšovanie produktivity vyváži tie vyššie náklady. Ak za východná Európa nedokáže reagovať na tieto výzvy, tak nie len, že nebudú znižovať záťaž na životné prostredie, ale nebudú ani rozvíjať ďalej svoju konkurencieschopnosť. Kľúčová otázka je tu, ako a kde nájsť financie v období úsporných balíčkov a uťahovania opaskov. Možno skúsenosti EBRD môžu poslúžiť ako zdroj inšpirácie. My sa sústredíme na mobilizáciu finančných prostriedkov zo súkromného sektora na pomoc našim regiónom a to v mnohých eh, aktivitách. E BRD e podporilo, podporila Volkswagen výrobu v súvislosti s Ruskom, ale umožnili sme tiež polskej spoločnosti Balínek, eh, čo je rastúci, rastúci výrobca eh, drevených podlách, aby expandoval na Ukrajinu prečo sme pre investorov atraktívni. Um, máme, um, máme možnosť poskytovať pôžičky, keď už nie sú dostupné žiadne iné zdroje. Sme ochotní zdieľať rizika s našimi partnermi a, a rovnako prebrať časť rizik. A máme tiež veľké skúsenosti s investovaním a konzervatívnym a opatrným vedením účtov. My sme sa podelali na projektoch, ktoré pomohli hospodárstvom, avšak až po detálnom zhodnotení rizik podporujeme projekty, ktoré vytvárajú pracovné miesta a rast reálneho hospodárstva. A to je najlepšia reakcia na hospodárskú krízu sme ochotní a pripravení čeliť novým výzvam napríklad v Egypte alebo inde v Severnej Afrike, ak naši akcionári to od nás budú žiadať. Ja teraz netvrdím, že model verejnej inštitúcie s hodnotením AAA je modelom pre celý finančný sektor. Avšak náš prístup k hospodárskemu rozvoju prináša poučenie, ktoré je relevantné pre vlády a iné inštitúcie, ktoré e, sledujú ciele štátu. No a poučenie také, že čoraz menšie verejné zdroje môžu a mali by byť e, úspešne doplňané súkromnými prostriedkami na to, aby sme dosahovali ciele štátnej politiky. Dôležité je podporovať súkromný sektor, aby sa zapájal v aktivitách, ktoré sú prospešné pre hospodárstvo ako celok. No a tento prístup má dve výhody. Poprvé, pomáha to štát verejným financiám, štátnemu rozpočtu my sa snažíme slúžiť cieľom štátnej politiky a súčasne dosahovať a profit minulý rok viac ako 45 miliard, 450 miliard. No ale súčasne náš prístup je založený na tvrdení, že lepšie pomáhať súkromného sektoru pri hľadaní efektívnych riešení pre štátny sektor, namiesto toho, aby to štátny sektor robil sám, alebo aby ešte horšie išiel proti súkromného sektoru. No a ešte stále teda tento sektor potrebuje verejné financie alebo štátne peniaze, ale využíva ich veľmi rozumne. Napríklad RBD dostávame našich eh, akcionárov približne 5 eh, miliard eh, ale celkový kapitál má vo výške približne 13 miliard. No a skutočne naše nástroje na spoluprácu so súkromným sektorom sú špecifické pre rozvojovú banku. A to platí pre spolufinancovanie s partnermi zo súkromného sektora a investíciami do projektor, súkrom, projektov súkromného sektora. Avšak ja som presvedčený o tom, že tento všeobecný princíp presahuje hranice toho, čo robíme vlády majú priame nástroje, aby ovplyvnili výnosnosť aktivít súkromného sektora a to finančnými a regulačnými nástrojmi. Čo sa týka oblasti zelených investícií, tak príkladom je dobre nastavená cena za emisie CO2. No a úloha pre politikov a zákonodarcov. V tomto procese je rozhodujúca vaše rozhodnutia. Môžu vytvoriť rámec, ktorý podporí zodpovedné príjmanie rizík v zmysle udržateľného rastu a bude podlačať nezodpovedné investovanie, ktoré by viedlo k novej a možno ešte horšej finančnej katastrofe. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Herzlichen Dank. Ďakujem pekne, pán Ilov, za, Mirov, za váš príspevok. No a teraz prejdeme k príspevkom a vyjadreniam poslancov národných parlamentov a poslancov parlamentu Európskeho parlamentu. No a na začiatku by som chcel po francúzsky privítať ďalšieho hostia. Ja konštatujem, že pán Jacques Delors sa pred pár minútami pridal medzi nás. Sme veľmi radi, že prijal naše pozvanie a ďakujeme, že ste prišli medzi nás. Pán Jacques Delors sa bude mať prejav dnes pri večeri a vieme, že je to presne on, ktorý presadil myšlienku vnútorného trhu a preto si veľmi, teši, si veľmi vážime a tešíme sa, že je medzi nami a tešíme sa na jeho prejav. Ďakujem. No a teraz prejdeme k diskusii o prvej časti, do ktorej nás uviedol tak detálne pán Mirov. No a ako prvý dostanú slovo zástupca maďarského predsedníctva, potom zástupcovia belgického predsedníctva, pán Peter Lux, no a ako ďalší sa vyjadri pán Kleiner. Je to zástupca polského predsedníctva. Všetci traja robia, vytvárajú tú trojku, takže všetci traja majú k dispozícii 3 minúty. Požiadam vás, aby ste dodržali tento čas. No a následne potom dostanú slovo zástupcovia národných parlamentov, ktoré budú mať, ktoré budú mať len dve minúty. Ďakujem pekne, máte slovo. Köszönöm, elnök úr, a szót. E, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem takisto všetkých srdečne pozdraviť a privítať a zároveň by som sa chcel poďakovať za možnosť že dnes môžem k tejto téme niečo povedať. Pokiaľ ide o maďarské predsedníctvo, pre nás je zvládnutie krízy veľmi dôležité, preto musíme zlepšiť aj hospodárske, musíme konkurencieschopnosť Európskej únie. A to práve tým, že rastom vlastne vyvážime určité nezrovnalosti a týmto sa zvýši aj zamestnanosť, alebo sa dá posilniť. Vidíme, že v celom svete sa momentálne deje reštrukturalizácia, pokiaľ ide o finančný sektor a práve z tohto dôvodu je veľmi dôležité aj pre Európsku úniu, aby paralelne k tzv. Európskej stratégii 2020 postupovala týmto smerom aj naďalej. Bude veľmi dôležité, aby Európska únia zvládla hospodársku a finančnú krízu, aby nás táto kríza nepoložila na kolena. Ako povedal pán Mirov, musíme rozpracovať hospodárskú politiku, kde Európska únia bude hovoriť jednohlasne a jednomyselne, jedným hlasom. A týmto spôsobom budeme musieť nájsť také styčné body vo všetkých oblastiach, ktoré by mohli prispieť k tomu, že by hospodárska finančná stabilita mohla byť docielená, dosiahnutá, aby sme jednoducho mohli zvýšiť hospodársky rast. Je preto veľmi dôležité, aby sme bojovali aj proti veľkej nezamestnanosti, ktorú máme v Európskej únii. Musíme podporovať malé stredné podniky, ale takisto aj e, výskum a vzdelávanie a musíme vyriešiť otázku patentov, ale predovšetkým pokiaľ ide o voľný pohyb zamestnancov Európskej únie, tu musíme robiť e, kroky smerom vpred. Musíme jednoducho mať mechanizmus alebo nástroj stability, ktorý by sme vyvinuli, ktorý by aj pri rozpočtové politiky na úrovni celej Európskej únie, ale aj na úrovni jednotlivých e, členských štátov Európskej únie, by bol oveľa lepšie implementovateľný, ako, máme ten, ktorý, ako ten, ktorý máme momentálne. My, ako predsednícka krajina, e, by sme chceli robiť v všetkých týchto oblastiach niečo, kde skutočne môžeme docieliť, aby sa priority, ktoré som tu spomenul, podporili. Podporíme všetky tie iniciatívy, ktoré prispievajú k tomu, aby ciele stratégie Európa 2020 boli skutočne implementované. K tomu platí hospodárska účinnosť, ochrana životného prostredia, otázky, ktoré sa týkajú aj manažmentu pitnej vody, ktorý sa stáva stále viac a viac dôležitým, pretože na svete máme veľké regióny, ktoré nemajú dostatok pitnej vody a samozrejme musíme objasniť aj otázku, ktorá súvisí s patentami výskum, inovácia a vývoj, to sú takisto dôležité oblasti a ich financovanie v neposlednom rade taktiež. A takisto je tu dôležitá otázka pre blízku budúcnosť, je tu prerozdelenie jednotlivých podpor alebo subvencií do regionálneho rozvoja. Tu platí samozrejme aj pravidlo spoločnej hospodárskej politiky. A na to potrebujeme dlhodobú stabilitu pre všetky tieto oblasti. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Lux. Rečník nemá mikrofón. Mikro, mikro. Voilà. Mr. Chairman, Mr. Miro. Pán predseda, pán Miro, ďakujem vám veľmi pekne za váš úvod, vaše úvodné slova predtým, než budeme hovoriť o tejto téme ako také. Ešte raz by som chcel vyjadriť belgickú podporu, pokiaľ ide o e, dohody, ktoré máme z minulého týždňa. Takisto by som sa chcel poďakovať pánovi Barazovi a pánovi Rampovi, ako aj jednotlivým predstaviteľom e, národných štátov, ktoré skutočne spustili dohody alebo podpísali dohody, ktoré nám pomôžu lepšie manažovať naše sociálne modely a naše ekonomiky tak ako v minulosti máme tu široký konsenzus v jednotlivých národných parlamentoch, pokiaľ ide o to, že Európska únia zohráva dôležitú úlohu, pokiaľ ide o sociálnu a ekonomickú budúcnosť našho regiónu. Teraz budem pokračovať v holandčine a budem hovoriť o štyroch oblastiach. Najprv budem hovoriť, ctené kolegovia, o tej povinnosti, politickej povinnosti, ktorú máme. Musíme sa postarať o to, aby taká kríza, akú sme mali v minulosti v oblasti bank, aby sa už takáto kríza neopakovala. Daňoví poplatníci v budúcnosti budú musieť zaplatiť túto krízu, budú musieť vyfinancovať. Ľudia očakávajú od národnej a európskej politiky, že rizika finančných systémov sa budú v budúcnosti zmenšovať. Chcel by som poukázať na princípy, ktoré tu už boli spomenuté uviedlo sa to aj u nás v belgickom parlamente. Naša reforma sa nám podarí iba vtedy, ak budeme mať finančný systém, ktorý v prípade, že skrachuje banka, skrachuje banka bez toho, že by na to museli doplatiť daňoví poplatníci. Ak sa to nepodarí dosiahnuť, tak musí byť tento sektor regulovaný. A druhá oblasť, musí robiť Európska únia pridanú hodnotu, je to, sú to práve veľké projekty, pokiaľ ide o oblasť energetiky, o, dopravu, výskum a vzdelávanie. Ako cieľ sme si stanovili 3% e, hrubého národného dôchodku, to podporujeme, ale chceli by sme sa vyjadriť aj pokiaľ ide o podporu malých a stredných podnikov. Takisto je dôležité, aby sme reformovali banky ako také, ktoré by nemali fungovať na, zákl- na úkor nástrojov, ktoré sme stanovili pre podporu malých a stredných podnikov. Hovorím tu aj o investičných fondoch a ich fungovaní, tak ako aj o fungovaní národných bank Celý tento systém musíme podporiť, pretože sme videli, že doteraz to bolo nedostatočné, pokiaľ ide o podporu malých a stredných podnikov. A preto ešte raz veľmi pekne ďakujem za to, že ste to spomenuli. Ďakujem mene Belgického parlamentu. Teraz má slovo pán Kleiner z Polska. Szanowny panie przewodniczący. Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, Hneď na začiatku by som sa chcel pánovi Tomášovi Mírovi poďakovať, pre, poďakovať za mimoriadne zaujímavé vystúpenie a takisto poďakovať za to, čo banka v minulosti um, robila, pro všetkým v Polsku a v iných členských štátoch. A ja dúfam, že um, aj v budúcnosti Európska banka um, pre rozvoj sa bude zaujímať o podporu ďalších aj ekonomických rozvojových programov um, v Európe. Takže dámy a páni, je dôležité, aby sme sa zamýšľali nad budúcnosťou Európy. Myslím si, že niekoho netreba presvedčať o tom, že situácia v Európskej únii čím ďalej tým ťažšia a to tak v zmysle finančnej, z finančného hľadu, ekonomického, ale aj spoločenského a politického, navyšovanie nezamestnanosti a nedostatok vyhľad, výhľadok do budúcnosti um, vlastne zväčšuje frustráciu našich obyvateľov, vážne priatelia v politickej, energetickej či uh, poľnozbarskej oblasti. Uh, toto všetko si vyžaduje koordinovaný postup Momentálne sa veľa mm, antikrízových prostriedkov, ktoré sa, opatrení, ktoré sa robia na úrovni Európskej únie, má dočasný charakter. Je potrebné, aby sme boli v Európe solidárni a dejiny nám poukazujú, že dokonca, čla, že dokonca členovia toho klubu Euro nie sú ochotní e, riskovať v rámci solidarity. My musíme musíme byť konkurencieschopní voči Číne a iným narastajúcim ekonomikám. A rastúce, rastúce, eh, rastúce rady euroskeptikov vlastne otriasajú základmi Európskej únie. Áno, samozrejme, je potrebné myslieť na to, že politický pragmatizmus nám poukazuje na to, aby sme si rozvážili nové riešenia. E, krátkodobé diagnózy nie sú možné na riešenie dlhodobých problémov. Na úrovni Európskej únie treba potvrdiť, že, že opatrenia robené na e, e, ako opatrenia proti kríze nie sú dostačujúce. Uh, Ehm, musíme zabrániť tomu, aby sa robili kontroverzné rozhodnutie, ktorých dopady a následky budú znášať naše deti a ich deti. Napríklad implementácia stratégie Európa 2020. Tu e, povstáva taká základná otázka, ako toto financovať, aké terminované alebo dlhodobé investície si to vyžaduje. Jasné, že finančné prostriedky musia byť adekvátne uh, na eh, ciele, ktoré chceme dosiahnuť a musia byť robené v rámci toho časového harmonogramu, ktoré si to vyžaduje. Pokiaľ máme málo prostriedkov a nechceme veľmi riskovať, potom musíme, si musíme povedať, že ciele eh, stratégie 2020 eh, sú nereálne. My sme presvedčení, že budúcnosť Európskej únie a eura závisí od výšky prvky solidarity medzi nami, pretože pretože európsky vlak, ktorý sa skladá v 20, z 27 eh, vagónov, dojde do svojej stanice určenia len vtedy, pokiaľ budú tí bohatí solidárni s chudobnejšími. Áno, teraz mi dovolte, aby som vyzval kolegyňu Ilianu Ivanovu, ktorá je eh, zástupkyňou EPP. Dva minúty, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, cení kolegovia. Mohli by sme povedať, že naše spoločné úsilie v, tejto, v tomto výbore, ako to povedal aj predseda, zameriavali sme sa predovšetkým na príčiny a efekty tejto kríze a európska pridaná hodnota bola dôležitá, pokiaľ ide o odpoveď alebo mm, odpoveď na túto krízu očakáva sa od nás, že, budeme urobiť, že urobíme nejaké odporúčania v tomto smere, aby sme skutočne koordinovali určitú víziu, ako by Európska únia mala reagovať na túto krízu. Šírenie sa kríz v Európskej únie sa rozši- zrychlilo práve kvôli určitým štruktúram, aj kvôli tomu, že v niektorých členských štátoch boli veľké dlhy a boli tu nedostatočné štruktúralné reformy. Pokiaľ ide o zadlženosť, verejnú zadlženosť sa nedá zredukovať z večera na, do rána. Potrebujeme to dôležité opatrenie a koordináciu a takéto úspory nie sú ako také My sú však dôležité na to, aby sme zabezpečili finančnú stabilitu, bez ktorej jednoducho ďalej nemôžeme ísť smerom vpred, pokiaľ ide udržateľný rozvoj. A to je práve tá pridaná hodnota týchto spoločnej spolupráce 27 štátov. Máme aj stratégiu 2020, pokiaľ ide o zamestnanosť. Tuto potrebujeme dnes potrebujeme aj strategickú víziu, pokiaľ ide o dlhodobé investície. Súhlasím s pánom Mirovom, že skutočné ekonomiky by sme mali posilniť. A takisto by som ešte k tomu povedal, že by sme sa mali sústrediť na zvýšenie konkurencie schopnosti Európskej únie tým, že by sme do, pomohli jednotnému trhu, tým, že by sme zväčšili potenciál, pokiaľ ide o zamestnanosť. Vždy sme hovorili, že malé a stredné podniky sú kľúčom tohto spoločného trhu, ale dnes v roku 2011 ešte stále vidíme, že potrebujeme zlepšiť ich prístup, pokiaľ ide o fondy, pokiaľ ide o rozvoj a výskum a musíme znižiť aj administratívne zaťaženie. Tento systém, ktorý sme tu už spomínal viackrát, ale ako členka nového členského štátu v Európskom parlamente by som chcela povedať, že členské štáty, ktoré nie sú v európskej zóne, by mali mať takú istú možnosť, aby konali na takej istej báze, ako robia aj tie, ktoré sú v eurozóne, aby sme jednoducho dosiahli tie spoločné priority našej budúcnosti. Všetci sme na tej istej lodi a potrebujeme na to, aby sme spolupracovali, aby sme zabezpečili, aby sme túto pridanú hodnotu pre každého občana v Európskej únie dosiahli spoločne. Ďakujem. Ďakujem, zostaneme pri Bulharsku a teraz vyzvem pána Delgiana Dobefa z Národného parlamentu Bulharska. Thank you, Mr. Speaker. Ďakujem pekne, pán predseda, ctení kolegovia. Myslíme si, že je tu viacero problémov, ktoré by sme mali venovať pozornosť. Prvý z nich je napríklad finančná stabilita. Pravdepodobne to je najdôležitejší problém. Uh, na ktoré by sme sa mali sústrediť. A potom je tu samozrejme ešte aj podpora, pokiaľ ide jednotlivé hospodárstvo členských štátov, pretože vlastne tu ide o podporu hospodárstva, o malé a stredné podniky, aby tieto zabezpečili zvýšenie hospodárskeho rastu, aby sme takto dosiahli tie strategické ciele stratégie Európa 2020. Pokiaľ ide o finančnú stabilitu, našim hlavným problémom je prílišná zadlženosť, ktorú musíme vyriešiť. A to sa dá, to však musíme urobiť veľmi pod, pozorne, ale sme presvedčení o tom, že krajiny, jednotlivé krajiny to môžu dosiahnuť. Napríklad naša krajina, Bulharsko, e, už máme určité nástroje, ktoré sú e, týmto smerom urobené, aby sme znížili náš rozpočtový schodok. Momentálne sa nachádzame v e, takej úrovni, že by sme prijali balíček opatrení, ktorý zahrňa viacero e, e, ktorý zahrňa viaceré oblasti. Je tu rozpočtový deficit, ako som už spomínal, tento by nemal prekročiť 3 a má byť určený predovšetkým, pokiaľ ide o hospodársky rast, pokiaľ ide o daný ekonomický cyklus. Ale nemalo by to prekročiť tú bariéru 3 A Tretia oblasť je daňová politika. Myslíme si, že daňová politika by mala byť konzistentná, nemala by sa meniť z jedného roka na druhý, len na to, aby, nemá sa meniť práve preto, aby sa urobil udržateľný rozvoj, aby sme vytvorili určite stabilné prostredie pre hospodárske, eh, pre hospodárske prostredie. Pokiaľ ide o dane, E, tieto sa, zmeny daňového systému sa dajú uskutočniť iba, ak ho podporia dve tretiny e, parlamentu, čo je podľa mňa dobre, pretože týmto spôsobom sa dá docieliť určitá stabilita. A pokiaľ ide o finančnú stabilitu ako takú a pokiaľ ide o podporu hospodárstva ako celku, vo vzťahu k malým a stredným podnikom, tak e, sa domnievame, že Európska únia by mohla dosiahnuť dlhodobé investície do e, hospodárskeho rastu a týmto by sa vlastne vytvorila aj príležitosť pre zvýšenú zamestnanosť. Ďakujem pekne. Rudolf Ševčík z Českej republiky má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ctené kolegovia a kolegyne, dovolte, aby som vás pozdravil v mene Českej delegácie a chcel by som najprv povedať, že už 10 rokov, čo som členom tohto Európskeho výboru, som zažil viacero delegácií z Európskeho parlamentu na našom území a veľmi málo takých delegácií, ako práve delegácia, ktorú vedol pán predseda Klinc e, a pána Karasa, ktorý je môj dlhodobý kolega z Európskeho parlamentu, kde bolo jasne vidieť, že týmto ľuďom ide o, o e, riešenie situácie, znižovanie deficitu. Takisto som rád, že ste vydali publikáciu a chcel by som skutočne vyjadriť veľké uznanie, e, pokiaľ ide o návštevu jednotlivých parlamentov, ktoré ste navštívili, navštívili pretože navštívili ste už skutočne veľké množstvo parlamentov v rámci Európskej únie. Na no jednom z tých obrázkov vidíte aj určitú pamätihodnosť z Prahy. Ide tu konkrétne o Karlov most. A chcel by som povedať, že aj história Karlového mosta obsahuje určito, určité momenty z histórie, kde sme videli, že Karlov most bol po prírodnom zásahu, teda kvôli povodni bol zničený. A tie opravy, ktoré sa vykonali, boli krátke, netrvali dlho, ale myslím si, že aj svet ktorý to vníma týmto spôsobom, si uvedomí, že sa z týchto kríz dostaneme čo najrychlejšie. Vďaka vašej práci a doslovného prekladu máte možnosť zoznámiť sa so stanoviskom Českej republiky, Českého senátu. Ja by som chcel iba stručne reagovať na to, že často budeme hovoriť o solidarite. A solidarita ako taká je hodnota, ktorá je skutočne dôležitá je potrebná práve vo chvíli, keď sa niekomu niečo nedostáva, ale varujme sa, vyvarujme sa pred tým, aby sme zo solidarity, z tohto šlachetného vzťahu urobili nejakú ideológiu aby sme tu vychovávali ľudí iba na to, že by čakali s otvorenou rukou, s vystrenou rukou na pomoc ostatných a bez toho, že by sa sami snažili, to by bola zlá cesta smerom k obnove. Takže ďakujem pekne. Äh, Teraz by som poprosil kolegyňu Jakonsari z Fínska za sociál, sociálnych demokratov. Ja som takisto členkou tohto krízového výboru a chcela by som povedať, že táto kríza ešte stále neodznela Minulý víkend sme mali summit a išlo to práve o úlohu vlád, respektíve o úlohu portugalskej vlády, pretože portugalská vláda zaviedla veľmi vážne opatrenia. To zabránilo tomu, že sa táto kríza potom rozšírila aj na túto krajinu. Ale treba k tomu ešte povedať to, a to súvisí takisto s otázkou zo strany pána Mirova, pokiaľ ide o úlohu reálneho hospodárstva. Je skutočne dôležité, aby reálne hospodárstvo bolo vždy popredí a je veľmi dôležité, že finančný sektor musí slúžiť práve tomuto reálnemu hospodárstvu. Môžeme sa pýtať, či sme sa niečo poučili z tejto krízy, ale povedala by som aj áno, aj nie. Na jednej strane môžeme povedať, že banky mali záťažový test, ktorý museli absolvovať a tento záťažový test bude, dúfajme, mať väčšiu výpovednú hodnotu, ale takisto musíme zobrať do úvahy aj to, že Európska únia jednoducho nemá nejakú možnosť mať vplyv na tento záťažový test, pretože to práve koordinujú jednotlivé e, úrady z členských krajín. že sú tu určité body, z ktorých sa nám nepodarilo poučiť. Pán Klin sa tejto téme takisto venoval. Sú tu určité zlé stimuly, ktoré vedú k tomu, že banky robia zlé rozhodnutia a tieto stimuly ešte stále máme, ešte stále existujú, hoci vieme, že sú nesprávne. Čiže ani pre krízi sme sa z toho nepoučili. A takisto je pre mňa dôležité, E, že máme takéto spoločné zasadnutia. Je pre mňa dôležité, aby som sa stretla aj s reprezentantmi nášho parlamentu a vidíme, že problémom ako takým nie je Európska únia, ale Európska únia ako taká je práve riešením na túto situáciu. Zistujeme, že euroskepticizmus e, síce narastá a to je bohužiaľ veľmi nebezpečný jav v budúcnosti bude mať Európska únia pravdepodobne väčšie problémy, pokiaľ ide o riešenie problémov. Čiže potrebujeme rýchle riešenia a je tu jeden bod, kde národné parlamenty zohrávajú veľkú zodpovednosť. Ide tu o program 2020. Tento treba skutočne brať vážne a to závisí od národných parlamentov. A v tejto oblasti musíme niečo robiť. A druhý bod, ktorý je veľmi dôležitý, ktorý takisto musia zobrať do úvahy všetky národné parlamenty, Máme tu aj pozitívne odpovede, pokiaľ ide na otázky tohto krizového výboru. Je tu určité opatrenia, ktoré sa musia urobiť. Je tu napríklad o daň z finančných transakcií, ktorú musíme zobrať do úvahy. Je tu o otázku, ktorá súvisí s prepojením finančných trhov a reálneho hospodárstva a takáto daň z finančných transakcií smerom, ktoré sa už pozitívne vyjadril dvakrát aj Európsky parlament. Mali sme tu správu pána Podimatu, pani Podimatu, Podimaty, pardon. A takže ešte by som chcela k tomu povedať už iba na záver pár slov. Európska únia potrebuje aj vlastné zdroje, to je samozrejme dobrá myšlienka, ktorý má dôležitú platformu pre jednotlivé opatrenia. Ospravedlňujem sa za to, že som pretiahla môj príhovor. Teraz by som chcel vyzvať eh, reprezentanta, eh, predstaviteľa Rakúskeho parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán, ďakujem, pán predseda. Chcem sa vrátiť k tomu, čo pán Tomás Mirov vám veľmi jednoznačne povedal. My máme systém, kde predovšetkým derivátne trhy dosiahli veľkosť, ktorú nevieme odhadnúť celosvetovo. A že keď investujeme do reálnej výrobnej sféry, Veľmi často sa stáva, že investičné rozhodnutia sa, ne, sa, e, sa neoplatia. To není len uh, záležitosť posledných troch rokov, ale je to niekoľko dekád. A musíme si povedať, ako tento problém vyriešime, pretože pokiaľ tento problém nevyriešime, potom sa môže stať, že v Európe sa udržateľný rozvoj ekonomiky nebude konať, tak ako sa e, za posledných niekoľko desiatich rokov nekonal v západnej časti Európy aj na základe eh, vysokého um, vysokého zadlženia a to tak ekonomie štátov, ako aj súkromných, súkromných domácností. V každom prípade je potrebné, aby sme zabezpečili e, lacné financovanie e, bankami, ktoré chápu svoju činnosť ešte ako banky a nie ako hráči na kapitálových trhoch. Ja som veľmi vďačný, že sme túto diskusiu otvorili tu na tejto pôde, pretože pokiaľ ide o to, ako budem regulovať finančné trhy, ako budem zavádzať E, e, sociálnu daň, toto je dôležité, ale na druhej strane je takisto dôležitá aj druhá časť, ako zabezpečiť plnenie cieľov. Pretože tie funkcie, ktoré nemáme e, v oblasti bankového sektora, tomu sa budeme musieť ešte venovať. Ďakujem pani, pánovi Macenerovi a teraz Belgický senát, pán Ahmed Laue. Monsieur le Président, euh, merci. Mais au fond, je, je rejoins euh, ce que... Ďakujem, pán predseda. Ja e, chcem hovoriť o tomto elemente a to o tom, že finančné transakcie tvoria 3,3 miliardy eur ročne a Toulouse, jeden inštitút e, konštatoval, že e, to je v podstate e, len dva, že, že rozpočet napríklad rôznych inštitúcií sú len 2% z tejto sumy. Takže je, je potrebné, aby sme lepšie regulovali, regulovali financie, pretože inak nebudeme môcť túto bublinu nejakým spôsobom absorbovať a nebudeme môcť sa posrať o to, aby malo hospodárstvo a ekonomika mala prioritu pred e, financiami, pretože e, financie a investície majú byť nástrojom ekonomiky. E, mali by sme sa možno vrátiť aj k pázelu 3, pretože po objektívnej stránke sa mi zdá, že že um, neimplementujeme príliš um, bankový sektor do všetkých týchto opatrení. Tam máme určité deficite. A veľmi dôležitá arbitráž medzi ponukou a dopytom. Ja musím konštatovať, že za 30 rokov sa situácia zamestnancov, čo sa týka ich hospodárskych schopností, tá situácia sa zhoršila, pretože je možno si predstaviť mať e, trvalo udržateľný rozvoj, ekonomického rozvoja bez toho, že by mali zamestnanci e, udržateľnú životnú úroveň. To je skutočne základná podmienka pre ekonomický rozvoj a preto by sa malo to prerozdelenie blahobytu robiť spravodlivejšie. Ďakujem za liberálov. Švéd, zastupca švedského parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Ja myslím, že je na mieste hovoriť o Japonsku a ja by, mňa by zaujímalo, ako to ovplyvní energetickú politiku v Európe a rovnako náš boj proti klimatickým zmenám. Možno pán Miro, mohli by si k tomu niečo povedať. A mňa by tiež zaujímalo, alebo teda som rád, že ste spomenuli Severnú Afriku, pretože je veľmi dôležité, aby sme samozrejme treba e, sa správať zodpovedne a prijať aj utečencov, ale um, mohli by ste na niečo povedať nákomu ich produktov. Čiže mohli by sme zmeniť isté časti našej politiky v Európe. No a posledná vec. Nadviežem teraz na moju kolegyňu pani Ivanovu, ktorá hovorila o euru, eure, na Europakte. No a ja som z krajiny, ktorá, ktoré sa nepoužíva euro. Belgické predsedníctvo, zástupca belgického predsedníctva bol veľmi e, spokojný. Ja som spokojný s niektorými závermi, ale naopak veľmi ma znepokojuje, že to e, spôsobí Európu dvoch rýchlostí a krajiny eurozóny pôjdu jednou rýchlosťou, no a tie ostatné tým ostatným zostanú len nejaké zvyšky, takže je dôležité, aby sme e, prijali rozhodnutie z minulosti. A budeme nejak tomu dotlačení, ale to je e, zlé, pretože to nie je Európa, ktorú chceme. A to bude deštruktívne nielen hospodársky, ale pre spoločný trh. No, mňa by veľmi zaujímalo, keby jedna z živých legend Európy, pán Delor, nám mohol povedať svoje názory o aktuálnom dianí v Európe a povedať niečo k metóde spoločenstva, ktorá podľa môjho názoru nedokázala vytvoriť nejakú udržateľnejšiu a trvalú Európu. Ďakujem pekne. Teraz sa zástupca Spolkovej rady, pán Markov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja by som chcel ešte dodať, že som tu ako minister financí spolkovej krajiny Brandenbursko. No, na úvod by som chcel povedať, že uznesenie Európskeho parlamentu z 20. oktobra 2010 opisuje vynikajúcim spôsobom komplexitu celej problematiky. Predne sú to hlavne tie body 7, 19, 47, 105, 113, 121, 147, 153, 183, 210 a 219. To sa bude dať opísať. No a ďalej by som chcel nadviazať na viedre môjho kolegu z Rakúska. Myslím, že hlavný, o hlavnom probléme sa tu teraz ešte nehovorilo. A nadbytková likvidita a neustále narastá ten gradient, nie je, no, naraz nie je iný ako e, pred krízou. A to znamená, že banky sa stále e, snažia, pretože majú očakávania zisku tendenciu neinvestovať do reálneho hospodárstva, pretože tam sú veľké rizika, ale do finančných produktov. No a preto e, treba tam dať nejaký zákonu, e, zákonu, zákonu zábranu. E, doterajšie pravidla nefungovali a pravdepodobne nebudú fungovať ani v budúcnosti. No a ďalej si myslím, že treba v rámci diskusie zohľadňovať rôzne regionálne podmienky. Brandenburgsko je krajina, ktorá takmer nemá žiadny export. Máme veľa tých najmenších podnikov, preto sme neboli tak silno postihnutí krízou, ale potrebujeme, aby sa všetky krajiny a spolkové krajiny dostali a našli východisko z krízy. No a posledná poznámka. Vy ste hovorili o tom zozname otázok týkajúcich sa investičnej politiky. Ja si myslím, že treba sa zaoberáte financovaním pôžičiek a nie len finančnou podporou. No a ďalej si myslím, že Európska únia by sa mala zamyslieť nad novým právom pre insolventnosť. Musí byť možné, aby materská spoločnosť mohla vyhlásiť bankrot a spoločnosť nie. Takže aby špekulatívne, e, špekulatívne časti bank mohli vyhlásiť insolventnosť. Ďakujem pekne. E, slovo teraz dostáva pani Papandreou, zástupkynia Grécka. E, Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μύρο για την παρουσίαση και πράγματι νομίζω ότι Ďakujem veľmi pekne. Na úvod by som chcela poďakovať pánovi Mirovovi za jeho prezentáciu. Myslím, že my sa musíme sústrediť na model rastu. A, no, a to práve preto, aby sme eh, našli nové miesto pre finančný a bankový sektor. Myslím si, že by eh, sme mali mať viac zeleného hospodárstvo. Otázka eh, stojí, ako to urobiť, pretože tú krízu už máme asi dva roky. A Teraz e, myslím si, že e, takmer všetci sme si e, vedomi toho, toho, toho pardon, že hlavnou príčinou bolo nedostačné fungovanie finančného a bankového systému. Musíme urobiť príslušné kroky, aby sme vytvorili e, príslušné kontrolné rámce. Um, my sme urobili isté kroky, ale tých krokov nie, nie je to dostačujúce a vidíme, že tento sektor v roku 2010 zase e, mal obrovské zisky. A teda ako e, to môžeme ako to môžeme zladiť so situáciou v reálnom hospodárstve a na druhej strane uh, tento máme, e, na druhej strane máme balík, kedy máme e, šetriť s rigoreznými e, opatreniami v rámci rozpočtu. Už je mi jasné, áno, mali by sme vyrovnávať rozpočty, ale ako je to možné, že všetky krajiny, krajiny majú um, znižovať svoje výdavky, nie len v Grécku, teda, ale všetky, všetky krajiny uh, znižujú výdavky na uh, kultúru, na zdravie. Uh, a takisto e, znižujú svoje infraštruktúrne investície. A keď si zoberieme tento kontext, ako by mala vyzerať naša zodpovednosť voči budúcim e, pokolenia? pretože my samozrejme chceme im vytvoriť e, pracovné príležitosti, ale pokiaľ im neumožníme poriadne vzdelávanie, tak si torpedujeme naše základy, ktoré by posilnili Európu v budúcnosti. A je možné, že takáto jednostranná politika povedie k strate e, celého pokolenia. Vy ste hovorili tiež o posilnení konkurencieschopnosti Európy. Áno, samozrejme, ja súhlasím, je to potrebné, ale môžeme využívať ten istý model, napríklad nemecký, a nútiť e, všetky členské štáty, aby využili tento model, pretože tento model je prispôsobený na jeden na jeden štát a e, veľmi často nezodpovedá e, podmienkam iných členských štátov. Ďakujem, pekne. Teraz kolega Fejo z Portugalska, z Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako člen poslanec Európskeho parlamentu z Portugalska a člen výboru by som chcel využiť teraz tieto dve minúty na vyjadrenie dvoch myšlienok. Poprvé, krízu nevyriešime úspornými opatreniami. Momentálne v Portugalsku hovoríme o úsporných opatreniach a uťahovaní opaskov, avšak nehovorí sa o štruktúrálnych reformách, a investíciách v trhoch, o pracovnom trhu podporu malých stredných podnikov, daňové politika pre krajiny Európy. Musíme podporovať podporovať rast a samozrejme rast celej EÚ. Takže je jasné, že potrebujeme národné opatrenia, národné riešenia, ako aj európske riešenia mohli by sme využiť tento európsky porok, hospodársky dozor, tak aby sme mali politiku, ktorá sa bude zaoberať riešeniami krízy. Europakt z minulého piatku by mohol byť pozitívny. Je to mechanizmus, ktorý nám pomôže vyriešiť problémy jednotlivých krajín. Je to pozitívny krok vpred. Rovnako dúfam, že to nebude znamenať Európu dvoch rýchlostí, ale my potrebujeme viac Európy, viac integrácie, lepšiu solidaritu. No a v tomto ohľade sú národné parlamenty dôležité, pretože ich diskusia o európskych politikách je veľmi dôležitá. Dobre, ďakujem pekne. A slovo teraz dostáva pán Jean Gobert národného zhromaždenia vo Francúzsku. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. No, čo sa týka tých dvoch oblastí, hlavne teda Lisabonskej stratégii, tak samozrejme, bohužiaľ je pravda, že sme zlyhali, ale myslím, že by sme že by to nemalo viesť aj k ďalšiemu zaťažovaniu našich občanov, pretože tieto problémy riešiť samozrejme Európska únia na európskej úrovni. Viackrát sa to spomínalo zadlženie. No a ja by som chcel povedať, že najväčším výdobytkom posledného obdobia je to, že naša generácia si uvedomila, že v podstate už nemôžeme reagovať len na národnej úrovni na túto problematiku a nechať tieto dlhy našim deťom. Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že tieto problémy e, sa nedajú riešiť tým, že to oddelíme od výdajov, pretože ak by sme to urobili, tak by to znamenalo aj výdaje na oblasti verejných služieb, vzdelávanie, zdravie a tak ďalej. To znamená, že by to malo dopad na budúcnosť. Ak hovoríme o kohezii a súdržnosti, ako si, vieme, ako si vôbec predstavujeme, že tu, tento problém vyriešime novou daňou a nie, že sa budeme venovať progresívnym daňom alebo progresívnemu zdaňovaniu, hlavne čo sa týka reálnych príjmov našich občanov. To je zásadný problém EÚ. Naďalej je tu otázka toho tzv. nového rastu. Samozrejme súhlasíme s tým, že potrebujeme zelený rast malých a stredných podnikateľov a tak ďalej. Otázka však je, ako to budeme financovať. Ako budeme financovať túto, túto, túto riešenia. Nesmieme nahrádzať zadlženie európskej úrovne zadlžením jednotlivých európskych štátov, pretože tým myslím, že by sme sa celú situáciu vôbec nezmenili. A čo sa týka európskej prostredie na európskej úrovni, už sme to hovorili často, a to je to zdaňovanie finančných transakcií. To je záležitosť, na ktorú majú naši občania rôzne názory. Ďalej banková problematika, o tom sme už hovorili viackrát. Nemôžeme sa pozrieť do budúcnosti bez toho, aby sme sa zaoberali problémami našich bankových systémov. A súhlasím s mojimi predrečníkmi, to boli nedostatky a problémy, ktoré ešte neboli vyriešené. Takže navrháme, a to tieto problémy nevie, nevie, nerieši. Ďakujem, pán Žoržety. OK. Hmm? OK, good. Komm später. Dann, dann, dann rufe ich jetzt Elisa Ferreira von den Sozialisten. No a slovo teda dostáva Elisa Ferreira. Ďakujem pekne, pán predseda. Kríza ukázala, že Európa zredukovala prostriedky, ako reagovať na túto krí- na podobnú krízu. V súčasnosti nemáme žiadnu dlhodobú alebo strednodobnú víziu a musíme začať konať a nielen reagovať. Ďalej. Medzivládna úroveň sa posilnila a komunitárna metóda na úkor komunitárnej metódy Európa musí pokroky, čo sa týka finančného dohľadu. To sú dôležité podmienky, avšak nie je dostatočné na to, aby sme vyriešili krízu. Momentálne kríze, alebo kríza eura jasne ilustruje tie problémy, ktoré, čelíme. Finančná kríza stala krízou reálneho hospodárstva, potom úverová kríza, no a môže sa stať, že dokonca sa rozšíri aj na politický život, čo by bolo veľmi zlé pre európsky projekt. Eurozóna nemá problém externých nerovnováh. Problém eura má taký dva, dva, dva hlavné aspekty. Hlavné rozmery na jednej strane. Náš rast v globalizovanom svete je nedostatočný, no a po druhé, medzi jednotlivými hospodárstvami eurozóny sú obrovské rozdiely. No a situácia sa ešte zhoršuje kvôli tomu, že na jednej strane je tu menová politika, a, alebo rozdiely menovej politiky a rozdiely v hospodárskej politike. Takže my by sme sa teraz mali vrátiť eh, k tej agende súdržnosti a konkurencieschopnosti a konvergencie potrebujeme konvergenciu produktivity, e, miest a hospodárstva. Europakta nebude fungovať, ak budeme len znižovať drasticky, e, drasticky mzdy, namiesto toho, aby sme podporovali opatrenia, ktoré zvyšia produktivitu. Takže je teraz na nás, na politikoch, aby sme sa zamýšľali nad riešeniami dlhodobými a zaoberali sa otázkami o tom, aký program, ako agendu má Európa v globalizovanom smete, aké možnosti máme na riadenie svojej obchodnej a hospodárskej politiky, a čo tie daňové raje. Takže aké nástroje kohezie a koheznosti máme v 21. storočí no a na záver či Európska únia môže aj naďalej e, fungovať s takými rozdielnymi hospodárstvami. Európsky parlament predložil svoje názory, ale myslím, že táto debata je taká, že my, volení zastupcovia, musíme e, prevziať tú vedúcu úlohu. Ďakujem pekne. Teraz zastupca Rumunska. Mikro, mikro această rezoluție și cele spuse de domnul Mirov. Uznesenie a všetko to, čo tu spomínal pán Mirov, to je veľmi dôležitá oblasť, ale potom tu mám pár pripomienok. Skutočnosť verejný dlh je taký vysoký aj na úrovni Európskej únie, tak to ukazuje, že tu máme určitý paradigmatický problém. Hovoríme tu o štátnom modeli, ktorý podporujeme a preto si myslím, že by sme mali jednoducho vziať na seba to riziko, aby sme konečne hovorili o e, zmenení úlohy, akú zohráva štát v tejto oblasti, aby sme sa zamerali na vzťah medzi sociálnym štátom a touto krízou. Už by sme konečne mali vypočítať, koľko peňazí sme premrhali, pokiaľ ide o investície do verejných výdavkov, tým, že sme jednoducho sa snažili vyplatiť tie dlhy, ktoré tu boli, ten verejný dlh. Ak urobíme takúto analýzu, ktorá je, medzi verejným dlhom a súkromným dlhom, napríklad také krajine ako je Talensko, tak uvidíme, že štát, tak ako bol organizovaný v posledných desiatich rokoch, teda v Taliansku, tak to je oveľa drahší systém. A hoci sú tieto deficity také vysoké, penzijné systémy obzvlášť jednoducho zlyhávajú. A o čo vlastne hovoríme. Zdá sa, že tieto problémy iba nakopujeme. nakopujeme. Pokiaľ ide o fiskálnu politiku, e, navyšujeme naše náklady, ak to porovnáme. Takže napríklad je dosť ťažké, ak by sme hovorili o konkurencii, ak by sme jednoducho zredukovali nejaké dodatočné náklady v procese nadmernej regulácie a fiskálnej politiky, ako napríklad porovnáte napríklad cena ropy v jednotlivých regiónoch sveta a v Európe. Pretože ak sa pozrieme na ten systém, ktorý tu máme, tak uvidíme si, že jednoducho navyšujeme cenu ropy a týmto vlastne znižujeme konkurencieschopnosť Európy v porovnaní s ostatnými regiónmi sveta. A potom posledný bod, neviem, či budem mať dosť času, mali by sme sa podľa mňa sústrediť viac na výskum na to, aby sme vytvorili spoločnú politiku výskumu, na to, aby sme jednoducho e, stiahli ten priestor, ktorý zaostávame za Severnou Amerikou, aby sme jednoducho zvýšili úlohu Európy vo svete, pokiaľ ide o výskum v blízkej budúcnosti. Ďakujem pekne. Áno, teraz prvom kole bude mať slovo ešte z Litvy pán Andrio Kajtis a potom pán Tomas Mann za Európsky parlament za stranu ľudovcov. Čiže Andriu Kajtis, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pirmininke. Lietuva 2013 pirmininkaus. Ďakujem pekne. Litva bude mať predsedníctvo v roku 2013 a dnes sa snažíme naučiť alebo konať aktívnym spôsobom v našom parlamente, aby sme čo možno najpresnejšie zodpovedali vaše otázky, tak ako sme vám to aj poslali. Pán Mirov sa sústredil na výrobnú sféru. Treba však povedať, že aj banky predávajú finančné produkty, ktoré málo majú vzťahu alebo málo súvisia s výrobou ako takou a jednoducho takisto málo podporujú malé a stredné podniky. Veľa občanov v našej krajine skutočne zažíva dosť ťažké obdobie, pokiaľ ide o nájdenie si práce, pretože ich kvalifikácie alebo vzdelania ako keby pre pracovný trh neboli adekvátne a preto sa ma ľudia aj pýtajú konkrétne otázky. A dnes máme skutočne pohybnosti, máme síce regionálnu spoluprácu, máme tu východné partnerstvo. Pán Mirov takisto spomenul e, o určitých podnikoch, ktoré budú relokované do respektíve finančné prostriedky v rámci týchto projektov, ktoré budú relokované aj do krajín mimo Európskej únie, aby sme tu mali spoluprácu kontexte východného partnerstva, aby sa vyriešil tento problém, ktorý tu máme. A takisto máme pocit, že to je určité nebezpečenstvo určitých viacrýchlosťového rozvoja Európskej únie. Európsky pakt, ktorý bol, pravdepodobne pod, ktorý bol pra, momentálne podpísaný, tak Takisto je tu jasne vidieť, že komunitárny postup jednoducho nie je dostatočný, až vidíme, že by sme sa mali viac sústrediť na naše e, vlastné metódy v, jednotlivých regiónoch. A pokiaľ ide o daň z finančných transakcií, mohli by sme tu hovoriť o zavedení takéto dane, ale čo je dôležité, je, aby naše banky sa sústredili práve na výrobnú sféru, pretože bez takéhoto vzťahu bohužiaľ táto hospodárska obnova nebude e, v súvislosti s e, vytváraním pracovných miest. Ďakujem pekne. Tomas Mann, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Investície do reálneho hospodárstva. Tieto investície musia byť oveľa väčšie v jednotlivých členských štátoch, ale podporujem môjho kolegu pána Feja. Máme tu európsku dimenziu, aj tuto to musí byť jasne vidieť. Ja mám tento znak, ako to vidíte, mám, je to znak maďarského predsedníctva, čiže to jasne dáva najavo, že som za silnú Európu. Bolo tu viac otázok, ktoré tu boli, ale ja by som sa chcel spýtať tiež niečo. Hovoríme teraz o európskom e, rozpočte, sú tu diskusie medzi radou, komisiou a parlamentom. Je vôbec reálne, že by sme um, mohli navyšovať európsky rozpočet, keď vidíme, že v jednotlivých členských štátoch sú problémy. Hovorí sa tu o určitých dlhoch, ktoré ako keby brzili tento ďalší rozvoj. A takisto by som sa chcel dozvedieť, ako sa vaša banka pre rozvoj spolupracujú s Európskou investičnou bankou, pokiaľ ide o financovanie takýchto projektov. Je tu určité prepojenie? Je tu určité kvórum alebo nejaká kvota, ktorú spoločne máte stanovenú? A keď už máte spoločné projekty, ide o projekty, ktoré sú vnútroeurópske projekty, alebo ide tu o, o nejaké percentuálne vyjadrenie, ktoré vyjadrujú aj mimoeurópske projekty. Hovorili ste tu o dvoch eh, projektoch mm, Volkswagen v Rusku a ešte nejaké firmy v, v Ukrajine. Uh, ak máme takéto projekty, ide tu udržateľnosť takýchto projektov? Je to pre vás dôležité? Máte tu nejakú definíciu konkrétneho termínu udržateľnosti, aby sme skutočne hovorili o tých istých veciach, aby sme to mali v rámci Európskej únie ujednotené. A posledná otázka, keď už hovoríte o projektoch, ktoré sú v záujme veľkej verejnosti, tak by sme mohli povedať, že aj vtedy sa budú podporovať ak by banka z takýchto projektov nemala také veľké zisky, sú tu určité hodnotiace kritéria, ktoré by nám mohli v tomto smere pomôcť. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Týmto sme sa vlastne dostali prvým, nakoniec prvého kola. Tento môžem dať slovo teraz pánovi Mirovovi. A má určitý časový priestor a bude sa s nami musieť rozlúčiť, pretože má iné povinnosti, ale je to nám samozrejme ľúto, ale teraz by sa pokúsil odpovedať na niektoré tie otázky, ktoré tu boli na stole. Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, chcel by som sa vyjadriť všetkým týmto dôležitým príspevom, ktoré tu odzneli, ale to pravdepodobne nebude možné, aby som sa venoval skutočne všetkým a preto by som sa sústredil iba na tri alebo štyri dodatočné poznámky a odpovede. Napríklad by som chcel niečo povedať o Európe. Spomínal sa tu euroskepticizmus a myslím si, že oprávne sa to tu spomenulo. Myslím si, že skutočne máme pred sebou veľkú politickú výzvu, hlavne politickú výzvu. A táto politická výzva spočíva v tom, že ako nahradiť ako nahradiť túto snahu zjednotiť Európu, ktorá tu bola po vojne, jasným signálom alebo posolstvom, ktorý by presvedčil aj dnes ľudí o, takéto, o takomto zjednocovaní. A myslím si, že musíme byť ešte ambicioznejší v tejto oblasti. Máme tu síce určité rozdielnosti, keď hovoríme o jednotlivých partikulárnych bodoch, ale spoločne by sme mohli dosiahnuť lepší výsledok a budeme pokračovať na spoločnej práci, aby sme skutočne sa spoločne sústredili na tie témy v jednotlivých členských štátoch, kde budeme obhajovať legitímnosť e, tohto zjednocovania, tak to bude dobre. Ak to budeme spochybňovať, tak to bude jednoducho neprospešné. Čiže ja by som skôr podporil väčšiu politickú iniciatívu v tejto oblasti. Ak nebudeme v Európe jednotní práve dnes, tak jednoducho zlyháme aj v hospodárskej oblasti, aj pokiaľ ide o obranu našich hodnôt na celom svete. A druhá poznámka, ktorú by som chcel adresovať, tá sa týka finančného sektora. Áno, myslím si, že najväčším rizikom je to, že by sme sa venovali iba mikroproblémom, že budeme sa sústredovať iba na jednotlivé banky, ale že jednoducho sa nám nepodarí formovať to, čo sa deje na trhoch, predovšetkým pokiaľ ide o finančných aktérov, ktorí nie sú regulovaní v tejto oblasti. A to až do, takého, do takej miery, že to je pre nich také jednoduché, že jednoducho ich zisky sú neprospech toho, čo musia nakoniec zaplatiť daňoví poplatníci. A budeme takto postupovať, tak sa nám jednoducho nepodarí, že to investície pôjdu do tých sektorov, kam ich potrebujeme dostať. A tretia poznámka tá by sa týkala verejnej zadlženosti, verejného dlhu a úsporných opatrení. Ja jednoducho, pokiaľ ide o tých, ktorí hovoria, že v ich krajinách je to dosť ťažké no, uberať sa takýmto smerom na úkor budúcich generácií, tak to do istej miery viem pochopiť, ale ako tu máme inú alternatívu? Ako by sme mohli pokračovať ďalej takýmto spôsobom a aby to bolo skutočne akceptovateľné jednotlivými trhmi, pretože každý jednotlivý štát sa musí financovať sám, ako by sme mohli postupovať v takejto oblasti, keď máme také vysoké zadlženie za jednotlivé členské štáty, aby to jednoducho neviedlo do takej situácie, kde by veľké množstvo finančných prostriedkov od daňových poplatníkov by muselo byť investované práve na to, aby sa znížili tieto dlhy, aby sa to nejako refinancovalo. Čiže skutočne situácia je ťažká, ale musíme zobrať do úvahy, že sa nám tu nahromadilo veľa určitých nedostatkov a práve tieto nedostatky viedli k tomu, že teraz tu máme vysoký podiel verejného dlhu. A tieto, tento verejný dlh jednoducho nevieme teraz, čo s ním. To je neudržateľné v takejto forme. Takže nemyslím si, že Európska únia sa jednoducho zbaví tejto povinnosti vyriešiť túto otázku nejako jednoducho. Bude práve, že naopak hlavným aktérom, pokiaľ ide o riešenie tejto situácie aj prostredníctvom úsporných opatrenia. Takisto tu ešte bola jedna poznáka, pokiaľ ide o energetiku, pokiaľ ide o Japonsko, spomínalo sa to Japonsko. Mali by sme byť veľmi opatrní, ak si vezmeme do úvahy to, čo sa práve deje, pokiaľ ide o vytváranie nejakej európskej energetickej stratégie. Ale jedna vec je tu predsa len istá. Investori do tejto oblasti, do energetiky, potrebujú dlhodobé časové rámce. A čo jednoducho robí zo situácie situáciu horšiu, ako by mohla byť, a počúvam to každý deň, od veľkých spotrebiteľovateľských celkov, od spotrebiteľov vo všeobecnosti, aj finančných aktérov. Títo investori jednoducho nikdy nevedia, či to, čo je pravdou dnes, bude skutočne pravdou aj zajtra. A pokým sa nám nepodarí dosiahnuť nejakú dohodu, ktorá by prekračovala jednotlivé nezrovnalosti v rámci jednotlivých strán, pokiaľ nedosiahneme takýto spoločný postup do budúcnosti, pokiaľ ide o energetiku, tak sa nám jednoducho nepodarí stimulovať in, investície do tejto oblasti. Poznám viacero podnikov, ktoré skutočne majú vo svojich taškách veľké množstvo peňazí, pretože jednoducho nie sú ochotní investovať do tejto oblasti, argumentujú stále tým, že nemôžeme sa spolahnúť na to, ako vyzerá právny rámec, ktorý momentálne máme k dispozícii tak skutočne vyzývam vás, apelujem na vás. A ak kompromisy skutočne sú ťažké, pokiaľ ide o ich dosiahnutie, musíme nájsť nejaký kompromis na to, aby sme stanovili rámec pre energetickú budúcnosť, ktorý bude trvať viac ako jedno legislatívne obdobie. A pokiaľ ide o vašu konkrétnu otázku, pokiaľ ide pán Mann, pokiaľ ide o tú vašu otázku, pán Man, tak tam pravdepodobne vám to vysvetlím osobne, pretože to bola konkrétna otázka a nemám ani teraz časový priestor. A teraz, aby som hovoril ako osoba, nie ako niekto, kto je zodpovedný za banku, ale ako niekto, kto je skutočne oddaný tomu, ako v budúcnosti bude Európska únia vyzerať. Myslím si, že všetky tie dobré rady, odporúčania, ktoré tu odzneli, a závery, ktoré z týchto diskusí získate, ktoré si skutočne veľmi vážim, všetky budú viesť k úspechu iba vtedy, ak politické podmienky budú splnené. A základná politická podmienka je tá, že obnovíme dôveru v našu Európu. Uh, uh, Je mi ľúto, že pán Mirov nás teraz musí opustiť. Že veľmi pekne ďakujem, pán Mirov, za to, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem za váš prísvok a želám ešte pekný zvyšok dňa. Wir, wir machen weiter. Dobre, budeme pokračovať. A Máme tu ešte tzv. koordinátorov jednotlivých politických zoskupení, ktorí by sa mali dostať e, k slovu krátko na dve minúty, ale predtým, ako to tak bude, tak by som dala slovo pani uh, Hortense Martins, pani portugalskej, uh, portugalskej kolegyni, kde ste, ale musím povedať, že len na minútu. Nevidím vás, nevidím vás. Takže na minútu. Áno, ďakujem vám pekne. Ďakujem pekne, ja som takisto chcela povedať pár slov za moju krajinu. V nedávnej minulosti tu boli vykonané veľké investície, ktoré sa sústredili na dve oblasti. Išlo vzdelávanie a výskum. Takisto sme urobili štruktúrálne reformy v našej krajine a myslím si, že tieto stretnutia, ktoré tu máme, sú veľmi dôležité a prospešné a myslím si, že je skutočne dobré, že tento výbor navštívil aj náš parlament, našu krajinu, aby skutočne sa informoval na mieste, aké pokroky robíme. Ale treba povedať, že aj napriek tým reformám, ktoré sme implementovali, aj napriek reforme sociálneho zabezpečenia, systému sociálneho zabezpečenia, ešte stále si myslím, že viacero krajín a veľa ľudí v Európe jednoducho nevedia, že e, pokiaľ ide o systém sociálneho zabezpečenia, že tu bola urobená reforma v Portugalsku. Myslím si, že sa musíme sústrediť, tak ako to tu aj odznelo, na to reálne hospodárstvo a musíme jednoducho primeť banky a ekonomickú politiku a bankovú politiku, aby slúžila reálnemu hospodárstvu, pretože inak to bude práve naopak. A takisto súhlasím s mojimi krajami, ktorí sa tu vyjadrili ako predrečníci. My v Portugalsku, my v Európe eh, hovoríme o iných otázkach, o iných témach. A musíme hovoriť aj o iných témach. Musíme sa venovať tomu, či sme skutočne dosiahli udržateľný rast niekedy sa dostaneme na témy, kde sa sústredíme príliš na deficity a schodky, ale myslím si, že národné parlamenty alebo Európsky parlament taktiež sa však musia veľmi opatrne venovať takýmto diskusiám, predovšetkým pokiaľ je o redukciu nákladov, pretože takisto to môže mať dopad na malé a stredné podniky. Ďakujem pekne. Teraz dostanú slovo koordinátori. Pán Engel za EPP. Euh, euh, pán predseda, ja by som chcel úvodom povedať jeden bod. Ja skutočne súhlasím s tým, čo povedal pán Mirov, keď hovoril, že teraz sa buď EU zintegruje, alebo upadne do uh, priepasti svetovej bezvýznamnosti. Myslím si, že toto je práve tá voľba, ktorej momentálne čelíme. Dovolte mi, aby som uviedol štyri 4 body. Za prvé diskusia okolo jednotného krhu a jeho oživenia. Je dôležité, aby sme vedeli, že toto všetko sa krúti okolo otázky oživenia smernica, smernice, ktorá niesla voľakedy meno svojho autora Bolkenstein môžeme zdôrazňovať všetky výdobytky, ktoré vyplynuli tiež e, z prejavu pána Montyho a možno, že je dobré vedieť, že pravdepodobne budeme musieť čeliť plánom liberalizácie, ktoré um, neboli um, dotknuté tým prístupom. To je jedna vec. Ďalšia téma je ekonomický rast. rast ekonomický rast súvisí tiež s témou súkromného a verejného zadlženia. Myslím si, že Európa si musí uvedomiť, že ekonomický rast nebude taký istý ako doteraz. Premežom nie vo všetkých častiach Európy a určite to nebude korešpondovať s tým, čo sa bude diať v iných častiach Zemegule. Ale musíme si byť vedomí jedného. Nemôžeme si ekonomický rast kúpiť natrvalo. My sme videli, kam uh, vedie tá snaha tento rast, ekonomický rast si kúpiť. My zrejme budeme musieť vypracovať v budúcnosti model, ktorý by to mal zohľadniť. Dvojrychlostná Európa ako ďalšia téma. Mm, myslím si, že za každej E, za každú cenu sa musíme vyhnúť dvojrychlostnej Európe. My sa musíme skutočne vyhnúť tomu, aby sme to, aby sme to takto mm, fokusovali. Máme e, štáty, ktoré môžu vstúpiť do Európskej únie, a chcú a iné štáty zase nechcú. Musíme jasne zvážiť, ktoré tí, e, z týchto štátov do Európskej únie príjmeme, pretože od toho bude závisieť aj ďalší rozvoj. Uh, ďalšia otázka. Výskum a vývoj. Myslím si, že toto je absolútna priorita v rámci financovania a v budúcnosti musíme vytvoriť diskusiu ehm, v rámci navýšenia európskej časti a zníženia národnej časti. Áno, ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Boli tu vyvolané udalosti, ktoré majú veľké dopady dopady aj na európsku budúcnosť, napríklad kríza v Stredomorí. Tu ide tiež o zásobovanie surovinami a to za podmienok, ktoré budú veľmi odlišné od toho, čo poznáme z minulosti. A takisto udalosti v Japonsku. Mm, určite to eh, všetko budeme musieť prehodnotiť v rámci oblasti energetiky. A takisto, samozrejme, tu sú emócie, ktoré to vyvoláva, tie sú dôležité, ale politika to nie vždy zohľadňuje. No a toto samozrejme, tu sa odvíjajú, od toho sa odvíjajú otázky mm, bezpečnosti výroby energie. Nuž, musíme si však potvrdiť, že Európa potrebuje vlastné prostriedky, pretože s normálnym rozpočtom nemáme nádej, uh, zabezpečiť pre Európu opätovný rozvoj. Um, Európa musí mať samostatné zdroje príjmov. Toto musí byť priorita tak pre Európsku úniu, ako aj pre jej členské štáty. Musíme si nanovo premyslieť prístup k EU. Um, musíme si premyslieť, aké budú um, základné orientácie pre využívanie prostriedkov Európskej únie. Musíme tu mať uh, takú celkovú sieť Um, my vidíme, že medzi jednotlivými európskymi regiónmi vládnu ešte obrovské rozdiely, e, tak čo sa týka e, kvality života, ako aj infraštruktúrnych oblastí. Potom vzdelávanie v krízových e, časoch všetky iné štáty investujú, a Spojené štáty americké teda investujú do vzdelávania. My vidíme, že Európa robí pravý opak. My si musíme povedať, že vzdelávanie eh, je absolútnou prioritou, pokiaľ chceme zabezpečiť konkurenceschopnosť, ktorá si toto meno zaslúži. No, ďakujem. Pán predseda, teraz pán kolega Weigl za liberálov. Ďakujem. Vprašanie gospodu Mirovu, ampak vprašanie je vse. Vážený pán predseda, ja som sa chcel spýtať pána Mirova jednu otázku, ale to tak či tak aktuálna otázka, tak sa ju spýtam. O čom? som chcel hovoriť. Ak zoberieme do úvahy nedávne, e, si, nedávne udalosti, ktoré mali katastrofické situácie, tieto, tento vplyv alebo tento rozvoj viedol k určitému finančnému bremenu a každý od Európskej únie teraz očakáva, že sa bude chovať solidárne a otvoreným spôsobom, pokiaľ to len ide. Avšak myslím si, že je potrebné, aby sme hovorili o znovu nastavení mechanizmu a zdrojoch, pokiaľ ide o finančné zdroje ako také, s ktorými Európska únia môže potom konať tak, ako entita, ktorá skutočne môže pomôcť, ktorý ktorá by mohla ovplyvniť aj štruktúrálne zmeny. Moja otázka sa týkala myšlienky nového maršalovho plánu pre Stredný východ, pre Blízky východ. Pravdepodobne nemáme inú možnosť. Budeme musieť mať takýto širší plán, ktorý bude nielen finančného charakteru, finančnej povahy, ale ktorý bude zahrňať aj iné aspekty, ako napríklad vytváranie inštitúcií, vytváranie štátu ako takého. A takisto by som chcel povedať ešte niečo. Keď už hovoríme o možnosti tohto maršalovho plánu, Niektorí ho nazvali Aštonové plán, alebo nejako inak, to je úplne jedno, ale myslím si, že je dôležité, aby sme sa opýtali otázku, že kto bude financovať takýto plán, aby to nebolo príliš ambiciózne a aby to skutočne už do tej prípravnej fázy takto plánu zahrnulo alebo umožnilo participáciu všetkých tých, ktorí posledných desaťročiach mali prospech e, z ťažby ropy a iných zdrojov. Hovorím tu teraz o súkromných firmách, ale aj o štátoch, ktoré týmto zbohli. Nech sa páči, ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa takisto chcel poďakovať všetkým členom národných parlamentov, aj pánovi Mirovovi, ktorý požiaľ už odišiel. Skutočne som rád, že to poukázal na otázku jednotného trhu, pretože tento ešte stále nie je hotový, pokiaľ ide o sektor služieb. A to, čo som vlastne chcel k tejto téme povedať, ako určitý sumár, myslím si, že tu vidíme dve skupiny krajín a pravdepodobne ten rozdiel medzi týmito dvomi skupinami na konci krízy bude ešte väčší ako predtým, než sme vstúpili do tejto krízy teda v roku 2004. Čo to znamená pre Európu? Nebude to iba rozdiel medzi tými krajinami, ktoré sú v eurozóne a ktoré nie sú v eurozóne, ale bude tu rozdiel medzi krajinami, ktoré budú jednoducho na nižšej rovine, ak to porovnáme s priemerom eurozóny budú to aj krajiny, ktoré sú v eurozóne. Prečo to je? Pretože finan- cezhraničný tok financií je prepojený tak s verejným dlhom, ako aj súkromným zadlžením. A, a toto všetko sa dotýka cezhraničného financovania. A to sa tak týka ne, krajín mimo eurozóny, ako aj krajín, ktoré sú v eurozóne, čiže mien ako takých. Čiže čím viac splácame tieto dlhy, tak vidíme, že tie finančné toky prichádzajú z krajín, ktoré sú v eurozóne, do krajín, ktoré nie sú v eurozóne a vidíme, že sa týmto rušia nejaké schémy alebo vzory, ktoré fungujú v týchto štátoch a potom sa to celé zhoršuje. Nechcem byť nejako politicky príliš prísny, ale musíme sa tejto otázke venovať, aby sme jednoducho nezničili solidaritu, ktorá je principiálnou myšlienkou Európskej únie. Ďakujem pekne, pán predseda. A teraz Nikolaus Huntnis za lavicu. Nech sa páči. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να καλωσορίσω τους συναδέλφους από τα κοινοβούλια των χωρών. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Um, ja som chcel e, pozdraviť všetkých našich kolegov z národných e, parlamentov a poďakovať vám za otázky, ktoré ste kládli, pretože to pán predseda, vážení kolegovia, ukazuje tiež na to, že kriticky prihlia- e, sa pozeráme na tú realizovanú politiku a, e, konšt- a, proste, a e, stanovujeme, teda konštatujeme, akú úlohu zohrávame my ako poslanci. Konštatujeme takisto, čo je dobré a čo je zlé, ale tie rozhodnutia, ktoré sa urobili včera, tie upadli eh, do eh, do zabnutia práve preto, lebo sa nikto nezamýšľal nad tým, že eh, aké dopady budú mať. Pán Miro už nie je medzi nami, ale musím povedať, a on tiež povedal, že musíme hovoriť, že musíme varovne investovať do inteligencie a do vzdelávania. Podľa môjho názoru to tá dohoda týkajúce sa, týkajúce sa euro vytvára európske rámce pre zamestnancov. Je, pre mňa je veľmi zaujímavá, ako, ako pán Mirov v tom vidí eh, vytváranie konkurencie, schopnosti alebo či ide len o znášanie nákladov na zamestnanosť. Ja musím povedať aj to, že musíme, že je veľmi ťažko, e, že, že nesmieme dovoliť, aby sa obmedzovali práva zamestnancov a zároveň ale zvyšovali zisky. E, zisky. Musíme tiež hovoriť o tom, že finančná kríza sa, e, má veľký dopad samozrejme na rozvoj ekonomí. Teraz hovoríme o kríze vyplývajúcej zo zadlženia, ale v niektorých prípadoch sa táto kríza verejného zadlženia sa e, niekedy stanovuje ako príčina celej tej krízy. A teraz sa zamýšľam nad tým, že ako to treba, ako to treba chápať kde, kam sa podiali, podiali tie finančné prostriedky, ktoré sa poskytli bankám v rámci celej Európskej únie. A e, ďalšia otázka, prečo máme 22 miliónov e, nezamestnaných? Možno, že celá tá dobrá vôľa, podobne ako Lisabonská stratégia, kde sa hovorí o tom, že Európa si musí vytvoriť konkurencieschopnú um, štruktúru. Možno, že e, to nie je správny smer a nevytvárame dobré dobré rozhodnutia a dobré opatrenia. Nož, ale Vážené dámy a páni, ja si myslím, že tá politika, ktorou sa momentálne uberáme, nepriniesie žiadny pokrok pre Európsku úniu. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Ja teraz e, sa pýtam pani Pervonš. Beres ako spravodajkynie, či chce vystúpiť? Áno, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom z národných parlamentov za ich pomoc práve pri tejto práci, ktorú sme v rámci tohto osobitného výboru začali robiť. Prvýkrát máme príležitosť stretnúť sa na takomto plenárnom zasadnutí, ale od začiatku nášho mandátu sme sa snažovali o zvyšovanie počtu našich návštev, o výmenu skúseností. Vy ste teraz prišli sem, aby ste nás navštívili a podporili ste tiež správu, ktorú parlament prihal minulom roku, 22. septembra. Je to pre nás absolútne zásadná záležitosť. Pán, pre... pán Mirov už povedal, že východisko z tejto kríze, krízy nenájdeme, pokiaľ e, vy ako národné parlamenty a my z Európskeho parlamentu, pokiaľ spoločne neoživíme tento európsky oheň. A e, naše vzájomné presvedčenie, v rámci globalizácie v prospech Európskej únie. Toto všetko potrebujeme, pretože e, v momente, kedy nám juh zo Stredomoria pripomína význam hodnot, ktoré sú vlastne našimi hodnotami, to je dužba po slobode a po právnom štáte, no už v tom momente my ako poslanci by sme tieto um, hodnoty mali oživovať aj v rámci Európskej únie. A niekedy máme dojem, že dochádza k príliš výraznému posunu, posunu smerom k medzivládnym rokovaniam. A zdá sa nám, ako by sa tieto európske hodnoty obracali proti nám, proti predstaviteľom jednotlivých štátov a samotným občanom Európskej únie. Pán um, predseda Mirov hovoril tiež o dlhodobých investíciách. V tej pred priebežnej správe, ktorú sme prijali, tam sme posudzovali, do akej miery sa európska, e, do akej miery európska kríza súvisela s možnosťou verejných a súkromných dlhodobých investícií. A práve v, tom, v tejto súvislosti by som chcela vyjadriť niekoľko pripomienok práve e, v súvislosti s tým, čo tu odznelo dlhodobé investície. No a pán Miro povedal, že je tu potrebné vytvoriť právnu istotu. My v tejto súvislosti ten aspekt chápeme, ale chcela by som vás upozorniť na skutočnosť, že veľmi často tu ide o veľmi kapitalistické investície a pokiaľ na to nebudeme dávať pozor, potom budeme musieť bojovať s veľkými problémami v oblasti zamestnanosti ustanovenia Lisabonskej zmluvy, tak ako sme to eh, v tom spomínanom uznesení v článku 9 pripomenuli. Tu sme vyzývali na to, aby sme analyzovali každú verejnú politiku Európskej únie práve s ohľadom na sociálny dopad. A toto sa musí uplatňovať nielen preto, aby sa robili nejaké dopredové štúdie, ako to robia niektoré súkromné firmy, ale preto, aby sme posudzovali investície, ktoré by mohli vytvárať pracovné príležitosti. Mnohí z vás vystúpili a vyjadrili svoje znepokojenie e, týkajúce sa reforiem, ktoré boli mm, predložené v rámci um, riešenia otázok finančného trhu. Mnoho súčasných um, na diskusii hovorilo o tom, že na jednej strane máme reformu finančného trhu a na druhej strane máme potreby reálnej ekonomiky. A z toho občas vzniká frustrujúci dojem, že tieto dve e, stránky nie sú dostatočne prepojené. Ja tieto obavy žiaľ musím podporiť. Ja chcem takisto vyjadriť moje znepokojenie práve preto, že mám dojem, že sme sa pustili do reformy, ktorá skôr vypočítava a uvádza problémy, ako ich rieši. O tomto sme v tej priebežnej správe tiež hovorili. V podstate ponechávame subjektu e, trhu si vybrať, e, reformy, ktoré chcú, alebo robíme reformy, ktoré idú eh, v zmysle ich záujmov, miesto toho, aby sme sa snažili tieto finančné trhy snažili preorientovať na skutočné potreby ekonomiky. Tieto všeobecné diskusie by mohli byť realizované v rámci G20, ale ja sa obávam, že na úrovni Európskej komisie sa táto e, diskusia neforciruje dostatočne. Máme Basel 3, máme ďalšie reformy, ale my to musíme optimalizovať a to práve v prospech dlhodobých investícií a podľa nášho názoru to ešte stále nepostačuje. Z makroekonomického e, aspektu hovorili mnohí rečníci o svetovej nerovnováhe a ja by som sa chcela veľmi stručne vyjadriť k jednému podstatnému bodu. Predtým, ako um, padla banka Lemon Brothers a potom, ako padla, hovorili všetci o tom, že je potrebné prepojiť stabilitu cien s otázkou stability finančných trhov. Okrem stability finančných trhov eh, potrebujeme však tiež analýzy akým spôsobom by voľný pohyb kapitálu prispel alebo neprispel k makroekonomicko nevyváženej situácii. Ja pochádzam z krajiny, kde priame zahraničné investície boli vždy posudzované ako veľmi atraktívne. Už dobre, ale za tým sa takisto skrýva jeden fenomén, ktorý takisto prispel k týmto špekulatívnym bublinám a, k, ehm, a to pri, e, prisvojovanie výrobných prostriedkov, čo nie vždy bolo v prospech dlhodobých investícií. Myslím si, že existuje taká um, nehnuteľnosť na špekulatívna bublina, také návratové stratégie, ktoré neprospievajú potrebám reálnej ekonomike. A posledná pripomienka, mnohí z vás hovorili v prospech vnútorného trhu a tu je dohoda. Je to takmer súčasť našich hodnôt v rámci Európskej únie, ale myslím si, že dynamika a oživenie Európskej únie v rámci jednotného trhu a v rámci určitých otázok v oblasti energetiky. Tu eh, inklinujem skôr k tomu druhému prvku. A skôr ako k vnútornému trhu. Chcem pripomenúť to, čo povedal môj kolega Engels, keď povedal, že je tu eh, taká posadnutosť ekonomickým rastom. Uh, táto, eh, táto politika by mala byť prepracovaná a ja dúfam, že EPP sa dohodí na tej správe aj z hľadiska tejto dimenzie. Hovorí sa, že okrem ekonomického rastu je potrebné aj zvážiť problém prerozdelenia a to je presne to, o čo ide v rámci rôznych modelov ekonomického rastu a to práve z eh, pohľadu progresívnych daní a mnohí z vás sa toho tiež dotkli. My vidíme, že výsledky tohto víkendu sa musia premeniť na skutočné činy. V každom prípade mi dovolte poďakovať sa vám za túto výmenu názorov, ktoré budú veľmi užitočné ktoré budú veľmi užitočné pri vypracovaní konečného znenia správy. Dobre, dostávame sa k druhej časti pod názvom Investície do ekonomiky EÚ, zabezpečenie splnenia cieľov EÚ 2020. No a ja sa teraz veľmi teším, ako, že ako hlavný, hlavného rečníka môžem privítať pána Filipa Majštata, predsedu alebo prezidenta Európskej investičnej banky z Luxemburgu. Ďakujem. und er ist Präsident der EIB in Luxemburg schon seit geraumer Zeit. 2006 Dobre, takže v roku 2006 eh, bol o eh, ďalších 6 rokov predlžený mandát pána Majštata. Predtým nešiel do Luxemburgu, bol ministrom financií Belgická. No a v roku 1990 bol zvolený eh, magazínom Euromany za ministra financií roka. No a okrem toho dvakrát bol pod, podpredsedom vlády Belgická. No a ja ďakujem pán Maj, štát, že ste medzi nás prišli a že ste ochotní uviezť nás do tohto, do tejto druhej časti nášho zasadnutia. Takže ešte raz ďakujem pekne a dám vám hneď slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, dámy a páni. Dovolte mi povedať, že som veľmi, že to je pre mňa veľká česť prihovoriť sa vám a vystúpiť pred týmto mimoriadným osobitným výborom, ktorý sa zaoberá otázkami, ktoré sú dôležité pre našu spoločnú budúcnosť a združuje na toto zaujímavom zasadnutí europoslancov a poslancov národných parlamentov. Ja nebudem dlho rozoberať funkciu Európskej investičnej banky. Je to banka členských štátov Európskej únie na základe zmluvy, ktorá má finančne podporovať ciele Európskej únie. A pre tých z vás, ktorí by chceli lepšie poznať úlohu EIB v poslednej dobe, tak môžeme rozoslať materiály na podiel na Európskom pláne obnovy roku 2008. no a zistíte, že Európska investičná banka odviedla svoju prácu. No a dnešná téma, úloha investícií, aby sme dosiahli ciele stratégie Európa 2020. Na úvod by som snáď stručne pripomenul vývoj investícií určených pre rast. Všeobecne sa uznáva, že to je vytváranie základného kapitálu a zásoby tvoria dohromady investície. Teda to, čomu sa tradične hovorí investície, to je veľmi významný faktor. pri vývoji hospodárskej konjunktúry. No a je dosť dôkazov o významnom dopade variácie HDP, ktorú ovplyvňuje práve tento aspekt. A to je dôležité aj nad hranicami cyklov, pretože investície sú dôležité pre hospodárstvo, ako aj rastový potenciál hospodárstiev. Pred sebou máte graf, ktorý ukazuje, že v, krízi, v kríze, ktorú sme zažili, drastický pokles investícií mal obrovský vplyv aj na klesanie HDP. Šitá farba na grafe ukazuje, ako sa menili zásoby. A vidíme teda skutočne obrovský pokles investícií. No a to znamenalo významný pokrok v roku 2009, ktorý sa vrátil však do čiernych čísel v roku 2010 a 2011. Aj keď môžeme očakávať zlepšenie situácie v tomto roke, tak potenciál európskej ekonomiky, rastový potenciál, ktorý bol príliš nízky pred krízou, bol negatívne ovplyvnený práve tým eh, výrazným poklesom investícií. A otázka pána predsedu je absolútne relevantná. Ako stimulovať investície, ktoré sú nevyhnutné pre rastový potenciál európskeho hospodárstva, čo je eh, základný cieľ stratégie Európa 2020. Takže aká je dnešná situácia? Na jednej strane existujú investičné potreby, ktoré sú obrovské sú obrovské, tak v nových členských štátoch, ako aj v tých starších. Tak čo sa týka vytvárania novej infraštruktúry, ako aj čo sa týka modernizácie súčasnej infraštruktúry. Európska komisia odhaduje, že na to, aby sme dosiahli ciele stratégie 2000, Európa 2020, je, by bolo potrebné investovať 1,5 až 2 trilióny eur do roku 2020. Takže viac ako 2000 miliárd eur. No a k tomu ešte samozrejme treba prirátať investície v iných oblastiach ako infraštruktúra. Takže investičné potreby sú obrovské. V súvislosti s tým sú zdroje financovania čoraz nižšie pretože kríza okrem iného zanechala stopy vo finančnom sektore a mnohé finančné subjekty zmizli. Myslím tým niektoré poisťovne. Aj samotné banky sú v stave, kedy sú opatrnejšie. Pravidlá samozrejme sú nevyhnutné, ale nové pravidlá Bazilej 3 určite nebudú nabádať banky, aby viac požičiavali, aby preberali dlhšie rizika a dlhodobo. Takže môžeme čakať, že bankové dlhodobé hlavne financovanie bude v nadchádzajúcich rokoch pomerne obmedzené. Okrem toho, rozpočtové obmedzenia existujú tak na národnej úrovni, ako aj na úrovni celoeurópskej. A preto sa nedá očakávať výrazné navýšenie rozpočtov Takže na jednej strane existujú obrovské rozpočtové a investičné potreby. Bankový sektor, ktorý je momentálne veľký krehký, musí dodržiavať nové pravidlá, bude musieť dodržiavať rizikové eh, obmedzenia rizikových investícií, Ako sú tu výrazné rozpočtové obmedzenia. Takže treba využívať pákové efekty medzi súkromnými a verejnými zdrojmi financovania. V rámci tejto prezentácie by som chcel zdôrazniť práve ten pákový efekt, ktorý môže spôsobiť spoločné pôsobenie európskeho rozpočtu a Európskej investičnej banky. Chcel by som povedať, že využívanie dotácií na financovanie investičných projektov ktoré majú finančnú návratnosť v dostatočnej výške, to je plitvanie. Opačne, využívať alebo pomienka, že môžeme využívať bankové úvery na investície, ktoré samozrejme pre hospodárstvo sú užitočné, ale ktoré majú internú návratnosť finančnú nedostatočnú, tak to je tiež iluzórne. My sa domnievame, že medzi tým, čo by sa dalo financovať obchodnými komerčnými bankami, pretože riziko je obmedzené a návratnosť je dostatočná. A na druhej strane to, čo by malo byť financované dotáciami, pretože to riziko je príliš vysoké a návratnosť negatívna, existuje nejaká stredná cesta, stredné pásmo a domnievame sa, že spoločné pôsobenie európskeho rozpočtu Európskej investičnej banky a súkromného sektoru môže niektoré projekty učiniť financovateľnými. Teda, že na, vďaka nejakému úveru môže byť financovaný. No a práve vďaka, alebo teda tejto prostrednej zóne sa budem venovať a stručne naznačím to, čo sa už robí aké spoločné nástroje sme vytvorili spolu s Európskou komisiou a EIB a naznačím nejaké tendencie do budúcnosti. V zásade sme vytvorili v posledných rokoch spolu s Európskou komisiou dva spoločné nástroje. Prvý sa nazýva nástroj pre zdieľanie rizik RSFF, teda pre výskum, no a systém zárok pre transeurópske dopravné siete. Takže najskôr RSFF. Je to spoločná akcia EIB a Európskej komisie. Existujú tu prostriedky zo spoločného programu pre vedu a výskum číslo 7 sú to určité záruky, ktoré umožnia financovať programy, ktoré majú rizikovejší charakter. Do toho sme sa pustili pred niekoľkými rokmi. Vykonalo sa vyhodnotenie nezávislými expertami a na základe tohto hodnotenia sa ukázalo, bolo to veľmi pozitívne, Európska komisia zniela toto pozitívne stanovisko. No a Európska rada 4. februára doporučila pokračovať v tejto iniciatíve. Minulý týždeň aj Európsky parlament ohlasoval uznesenie presne v tomto duchu, takže máme spoločný nástroj, ktorý umožňuje využiť pákový efekt. Na konci minulého roka sme poskytli pôžičky vo výške 6 miliard 300 miliónov eur, čo pomohlo financovaniu celkových investícií vo výške 16 miliárd. A to všetko vďaka zásahu európskeho rozpočtu v rozsahu asi 300 miliónov, takže vychádzame z 300 miliónov európskych prostriedkov a zafinancujeme celkovo 16 miliárd. No a prečo? Pretože tento zásah európskeho rozpočtu umožní rozdeliť riziko s Európskou investičnou bankou a v dôsledku toho príde zniženie rizikového kapitálu pre IB a môžeme vlastne robiť všetko. Takže toto je príklad nástroja, ktorý existuje a ktorý prináša aj výsledky. A druhý nástroj je taký nedávny. Je to systém záruk pre špecifický typ rizika, ktoré poznáme pri nových dopravných infraštruktúrach. Keď príjmy z týchto infra, tejto infraštruktúry počas prvých rokov prevádzky nie sú na očakávanej úrovni. Nebudeme zabiehať do podrobností, je to trochu zložitejší systém, ktorý v konečnom dôsledku umožňuje komerčným bankám, aby požičiavali developerom infraštruktúrnych projektov so zárokou, že ak v prvých rokoch prevádzky príjmy nebudú dostatočné, teda nastanú určité problémy so splácaním pre developera, tak Európska investičná banka vlastne zastúpi komerčné banky, stane sa potriedeným veriteľom, promotéra toho projektu, bude zaisťovať tieto projekty z hľadiska európskeho rozpočtu. A keď eh, rozmýšľame nad, nad budúcimi finančnými výhľadmi a Európou 2020, nemôžeme Um, vynali za to, čo už bolo dávno vynájdené a môžeme vyhodiť ponaučenia z týchto projektov. Myslím, že máme rovnaký záujem vytvárať spoločné záujmy a projekty, ktoré sú eh, jednoduché, majú revolvingový charakter, to znamená, že sa tak znovu využíva tie prostriedky, ktoré sa vracajú a môžeme ich využívať na príslušné oblasti a rovnako teda väčšiu viditeľnosť európskym inštitúciám. Ja myslím, že také by mali byť tie základné črty nového finančného nástroja. No a v tomto kontexte jedným z nových nástrojov, o ktorých uvažujeme, sú tzv. projektové bondy alebo projektové obligácie. Poviem k tomu niečo stručne a potom zodpovie naše otázky. Aká je základná myšlienka? Vychádza zo zistenia, že existujú obrovské investičné potreby v energetike, v doprave, v širokopásmovom vysielaní. Tiež sme hovorili o transeurópskych dopravných sieťach a práve pán predseda Delors spustil projekt európskych dopravných sietí na dokončenie týchto sietí potrebujeme viac ako 500 miliard eur. Takže tie potreby sú veľké. Súčasne verejné rozpočty obmedzené. Banky, ktoré sú zdržanlivejšie ohľadom na dlhodobé riziko. A tu nás zaujíma hlavne nás monolineové spoločnosti, ktoré zmizli alebo sú vo veľmi zlom stave. No a prečo o tom hovorím? Práve tieto poisťovne v prípade projektových obligácií dávali tú kvalitu, aby bolo možné tieto obligácie, tieto cenné papiere kupovať. My sme sa snažili prilákať súkromný kapitál, súkromné finančné zdroje, aby sme umožnili spoločnosťam vydávať obligácie, aby boli na takej úrovni, aby ich mohli nakupovať potenciálne investori, penzíne fondy a podobne. No, tuto vytvárame mm, rôzne úrovne alebo rôzne tranže v rámci toho dlhu. Tu požadovaná úroveň ratingu, No a Európska investičná banka do toho vstupuje práve v tom prostrednom pásme, buď na úrovni podriedeného dlhu, alebo v rámci jednotlivých modalít. Najjednoduchšie by bolo, ak by Európska investičná banka poskytne nejakú podriedenú požičku, ktorá práve z toho titulu skvalitňuje tieto projektové obligácie. A je to mechanizmus zvýšenia ratingu týchto úverov a vstup európskeho rozpočtu nám umožňuje, alebo by nám umožnil zdieľať riziká s Európskou úniou, ale spôsobom, ktorý bude na začiatku veľmi obmedzený. A neznamenalo by to určenie z titulu európskeho rozpočtu. Budeme vedieť, aké budú maximálne náklady. A keby tieto náklady mali byť vyššie, tak to rezduálne riziko by prináležalo Európskej investičnej banke. No a práve takýmito projektami sa zaoberáme a očakávame reakcie. A tie prvé reakcie súkromného sektoru sú veľmi pozitívne. Takže toto je jeden prostriedok, ako sa pokúsiť prilákať väčšie množstvo súkromného financovania pre infraštruktúrne projekty. Ja som tento príklad uvedol, pretože je aktuálny. Ale samozrejme existujú ďalšie nástroje, ktorými sa zaoberáme spolu s Európskou komisiou práve pred budúcimi finančnými výhľadmi. No a ja vám môžem len teraz povedať, že budúce 10 ročie bude pre Európsku úniu kľúčové stratégia Európa 2020 sa mi zdá úplne zásadná. Ak chceme zvýšiť rastový potenciál európskej ekonomiky, tak je jasné, že treba investovať a to nielen do infraštruktúry, tak ako už som povedal, ale aj do vzdelania. Musíme zvýšiť podiel absolventov vysokých škôl, musíme investovať do výskumu, musíme viac investovať do inovácií. Inovácie sa musia šíriť do európskej ekonomiky oveľa rýchlejšie a to je zásadný smer stratégie Európa 2020. Ale je jasné, že to nezávisí len od európskych inštitúcií. Je veľmi dôležité, aby národné vlády a národné parlamenty dôležité, aby sa tieto stratégie stali stratégiami vlád, aby súhlasili s tým, že to bude lepšie koordinované v rámci európskeho hospodárskeho riadenia a to je základným predpokladom úspechu tejto stratégie. A preto sú aj jednania vášho výboru veľmi dôležité a je kľúčové, že sú do toho zapojení aj zastupcovia národných parlamentov pretože ak sa nám nepodarí riadne aplikovať stratégiu 2020, teda to sa nám nepodarí, pokiaľ národné parlamenty do toho nebudú náležite zapojené. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Majštad. Ďakujem pekne za to, že ste nás podporili, pokiaľ ide o našu snahu dosiahnuť určitú dohodu s predstaviteľmi národných parlamentov. Skutočne máte pravdu a sme presvedčení o tom, že ak nebudeme všetci ťahať za jedno lano, tak to bude pravdepodobne dosť ťažké dosiahnuť tieto síce aj ambiciozne ciele. Budeme postupovať tako isto ako aj v prvom kole, čiže najprv vyzvem ako rečníkov predstaviteľov trojky, čiže najprv pán Ekes, potom pán Lux a potom Kazimius Kleiner za Polsko. Pán Ekes, nech sa páči, máte maximálne 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa pridať k tomu, čo povedal pán predseda. Musíme jednoducho spolupracovať ďalej s predstaviteľmi národných parlamentov. Bez takéto spolupráce sa nám jednoducho nepodarí dosiahnuť takýto, tieto ambiciozne ciele. Dôležitá otázka je tu aj otázka plitvania, to čo povedal pán predseda banky. Aj pokiaľ ide o výnosy týchto investícií za posledné roky. Inovácia, výskum a vzdelávanie to sú najdôležitejšie oblasti, avšak otázka je ešte stále, do akej miery budeme konkurencieschopní v týchto oblastiach. A ďalšia dôležitá otázka je zasa energia, zdroje, suroviny musíme zmýšľať nielen krátkodobo, ale predovšetkým dlhodobo. A to je dôležité pre celú Európsku úniu. A takisto aj jednotlivé národné štáty sa musia zamyslieť nad tým, v ktorých oblastiach chcú ako národné parlamenty sa venovať alebo venovať dosiahnuť jednotlivých hospodárskych cieľov, a ktorých oblastiach zase chcú formulovať cieľe spoločnosť Európskou únie, čiže na úrovni Európskej únie. Pokiaľ ide o hospodárskú súťaž, tá je veľmi dôležitá, pokiaľ ide o daňovú politiku. Ak si pozrieme, že kde boli uskutočnené najväčšie investície v Ázii, tak predovšetkým to bola Čína to, čo sme tu počuli, súvisí s otázkou, či analizujeme, aká je to závislosť, alebo do akej miery sa Európa dostáva do závislosti, či Európa vôbec profituje z takejto situácie, keby sme mohli držať krok s ostatnými regiónmi sveta, kde by sme mohli byť aktívnejšie. Myslím si, že stratégia 2020 je veľmi dôležitá v tomto ohľade, pretože môže viesť k určitej dohode, k určitému koncenzu v rámci krajín Európskej únie. Čiže musíme skutočne sa zamýšľať nad otázkami regionálnych investícií aj otázke mrhania finančných prostriedkov. Aj pokiaľ ide o euro, bondy môžu byť jednou z možností, ktoré by mohli ponúknuť riešenie týchto otázok. A tu práve Európska únia môže dosiahnuť väčšiu konkurencieschopnosť. Čiže to je to, čo som chcel v stručnosti spomenúť v tejto druhej časti a som skutočne rád, že pán predseda banky, pán prezident banky hovorí takisto o tom, že musíme zmýšľať dlhodobejším spôsobom a že jednoducho musíme sa snažiť spolupracovať s národnými parlamentami, ako vyriešiť problémy. Nech sa páči, pán Lux. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať pánovi Meštatovi za jeho prezentáciu. Milí kolegovia, ešte raz by som chcel povedať, že Belgicko sa snaží ciele stratégie Európa 2020 podporovať, že ich plnou mierou podporujeme a Pán Maštát, spomenuli ste túto napätie, ktoré tu je, pokiaľ ide o potrebu investícií a na druhej strane zasa kontrola tých národných rozpočtov a že toto napätie môže viesť k určitým problémom. A k tomu by som sa chcel spýtať jednu otázku. Pokiaľ ide o nejaké vyrovnávanie tohto napätia, zdá sa, že prechádza z, národne, e, z európskej úrovne na národnú úroveň a potom zase naspäť na európsku úroveň. Vychádza to z jednotlivých e, teritoriálnych hraníc. Musíme si však uvedomovať, že naša spoločná politika jednoducho nesúvisí s jednotlivými geopolitickými hranicami. Sú tu určité klastre, ktoré prekračujú hranice ako také a aj v jednotlivých krajinách máme regióny, ktoré majú svoju vlastnú dynamiku. To musíme zobrať do úvahy, aj keď robíme určitú kontrolu, keď jednoducho kontrolujeme tieto národné štáty z pohľadu Európskej únie. Zdalo sa mi byť veľmi dôležité, že pokiaľ ide jednotlivé správy, hodnotiace správy jednotlivých členských štátov, berie do úvahy e, táto kontrola aj európsku úroveň. A potom je tu otázka, ako sa tieto, ako sa tieto čísla dávajú dokopy. Nejaká analýza na národnej úrovni môže viesť k určitým cieľom, ktoré by mohli byť kontraproduktívne. Tie tri minúty, ktoré tu máme, jednoducho sú nie dosť na to, aby som vyjadril všetko, čo som chcel povedať, ale ešte jeden bod by som spomenul. Ide tu o záujmy malých a stredných podnikov. Malé a stredné podniky sú zdrojom stabilného zamestnania, a ktoré prispievajú skutočne k stabilnému rozpočtu je to solidná štruktúra, pevná štruktúra, z ktorej by sme mali vychádzať a musíme prispieť k tomu, aby reformný základ 3 nebol na úkor kreditných systémov, práve ktoré sa týkajú malých a stredných podnikov. Európska investičná banka a Európske investičné fondy by mali podporovať aj malé a stredné podniky. Napríklad v Belgicku to ešte stále nefunguje. Takže potrebujeme v tomto ohľade zlepšenie situácie. Potrebujeme tú úpravu, garančnú úpravu Európskeho investičného fondu a táto musí byť jednoducho posilnená práve v tomto smere. Musí byť rozšírená aj na jednotlivé garančné, regionálne garančné fondy a nielen na federálne fondy. Ďakujem pekne. Pán Kleiner, máte slovo? Pán predseda, vážené dámy a páni, to bolo veľmi zaujímavé vystúpenie pána Majestáda, ktorý nám hovoril o veľmi dobrých úmysle, um, dobrých opatreniach, um, ktoré mali riešiť krízu. My vieme, že žijeme v časoch, kedy treba šetriť a strážiť si rozpočty. Um, v členských štátoch. Takže každý návrh, ktorý hovorí o tom, ako riešiť takéto zlé časy, ktoré ukazuje nové možnosti investícií, to je veľmi, eh, to je veľmi pozitívne. Polsko, eh, ktoré eh, tak v časoch krízy, ale prežívalo vlastne veľmi šťastne, možno ako jeden z mála, jeden z mála krajín v Európe, ktorá má vysok, veľký nárast. E, my takisto robíme rozpočtové škrty a preto tie návrhy, o ktorých e, vy hovoríte, návrhy na škrty, na e, šetriacie opatrenia, tie sú veľmi zaujímavé, pretože veľakrát z nich možno vytvoriť nové investície. Uh, pre nás je mimoriadne dôležité, aby sme nezabudli na otázku solidarity a na otázku minimalizovania diferencií jednotliv- medzi jednotlivými štátmi a aby investície do e, energetiky, do infraštruktúry, do vzdelávania my tieto investície považujeme, za mimoriadne dôležité a všetky finančné prostriedky, ktoré možno získať na takéto investície, sú dôležité. A my určite sa budeme snažiť z týchto opatrení využívať a je samozrejme dôležité, aby sme vedeli, čo ešte možno všetko E, všetko robiť. Pán prezident Európskej investičnej banky takisto hovoril, že tieto investície, potreba investície je obrovská aj v starých krajinách EÚ, ale my samozrejme e, chápeme, že že e, investície, ktoré sa urobia teraz tak v starej ako aj v nových e, krajinách EÚ, toto je vlastne ten základ budúceho rozmachu ekonomiky v Európskej únie a tie investície musia predstavovať motor, e, ktoré by, ktorá, ktorý by pohol ten ekonomický rozvoj v Európe dopredu. Polska, Polsko podporuje všetky, um, všetky opatrenia, o ktorých sa diskutovalo. My hovoríme s Európskym parlamentom a takisto aj národné parlament. Pre nás národné parlamenty je, sú dôležité tieto riešenia, ktoré budú stanovovať našu budúcnosť. Ďakujem, hovorí pán predseda um, za EPP. Dve minúty. Ďalšie Ďakujem pekne, pán predseda. Hovoríme tu o stabilite a mali by sme hovoriť o tom, ako by sme dospeli k určitému paktu stability, ktorý by fungoval. Počuli sme tu predstaviteľ Európskej investičnej banky. Tieto slova sú skutočne veľmi dôležité a ide tu predovšetkým o to, ako by sme uľahčili toky kapitálu Predovšetkým pokiaľ ide o riskantný kapitál, ktorý by mohol byť investovaný do projektov. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že dôležitú úlohu zohrávajú práve legislatívne orgány tak na národnej úrovni, ako aj na úrovni Európskej únie. Je veľmi dôležité, aby sme mali ambiciozne ciele, aby sme tieto ciele mali také, ktoré sa týkajú životného prostredia, vzdelávania a tieto musia byť účinnejšie ako doteraz. A po tretie, myslím si, že čo by sme mali urobiť na európskej úrovni, mali by sme podnetiť našich kolegov v národných parlamentoch, aby jednoducho sme sa viac hovorili o rozpočtoch. Vieme, že máme určité obmedzenia rozpočtov a preto je veľmi dôležité, aby sme nepodporovali také druhy aktivít, ktoré sú kontroverzné, pokiaľ ide o ciele rastu, vzhľadom na určité limitované zdroje, ktoré máme k dispozícii. Čiže na to, aby sme vyriešili tieto problémy, musíme, musíme investovať finančné prostriedky oveľa účinnejším spôsobom. Čiže musíme mať určitú spoluprácu vztah s Európskym parlamentom, respektíve medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami, pretože národné rozpočty sú dôležité ako rozpočet Európskej únie a čo by sme potrebovali je mať také opatrenia, ktoré by do istej miery sa týmto smerom diverzifikovaným spôsobom uberali. Pán predseda, v neposlednom rade by som chcela vedieť, či to je určitá možnosť aby sa Európska investičná banka vyjadrila, aké nástroje potrebujeme na to, aby sme podporili tento rizikový kapitál, ktorý by vám mohol pomôcť. To je všetko, čo som chcela povedať. Ďakujem pekne. Teraz hneď poprosím ďalších rečníkov. Je to Lord Linton Harrison z Veľkej Británie, potom senior Giorgetti z Talianska a pán Kolár zo Slovenska. Nech sa páči, pán Harrison, máte slovo. Pán predseda, Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás navštívili vo Veľkej Británii v snemovne Lordov. Momentálne sa chystáme publikovať správu, pokiaľ ide o finančný, finančné obdobie 2013 až 2020. Chcel by som povedať, aké je dôležité, Eh, hovoriť o tejto pridanej hodnote Európskej únie. Myslím si, že by sme mali byť veľmi striktní, pokiaľ ide o prioritizáciu v rámci národných rozpočtov, že ktoré sú tie sektory, ktoré chceme favorizovať. Ja si myslím, že by sme mali výjsť k rozpočtu, kde by sme dávali viac finančných prostriedkov chudobnejším krajinám, členským krajinám Európskej únie, aby skutočne boli, aby sa dostali v rámci jednotného trhu na vyššiu úroveň Máme síce limitovaný rozpočet, ale potrebujeme väčšiu flexibilitu, voľnosť v rámci týchto rozpočtov. Čiže ak už nebudeme robiť tieto úsporné opatrenia, tak sa budeme môcť dostať k určitému rastu. Ak nebudeme mať dostatočnú flexibilitu, tak sa nám to nepodarí. A potom pokiaľ ide o jednotný vnútorný trh, eh, Lord Caulfield v snemovne Lordov takisto hovorí, že čakáme stále na to, aby tento jednotný trh fungoval tak, ako má. Čakáme na to, aby sme mohli pomôcť tomuto trhu, aby skutočne bol e, určitým manevrovacím priestorom, kde by sa lepšie darilo malým a stredným podnikom. Pokiaľ ide o stratégiu 2020, tak musíme povedať, že je to zlepšenie Lisabonskej stratégie hoci viacerí kolegovia si myslia, že Lisabonská zmluva jednoducho neúspela tak, ako sme si to predstavovali. Komisár de Gicht eh, zverejnil publikáciu, pokiaľ ide o medzinárodný obchod, kde Európska únia jednoducho by mala byť ešte agresívnejšia na to, aby zabezpečila úspech Európskej únie v medzinárodnom hľadisku. Myslím si, že to je ten hlavný element našej stratégie ako takej. A posledná poznámka môj výbor, v ktorom som činný, pokiaľ ide o hospodárske riadenie v Európskej únii, bude k dispozícii v marci a tí, ktorí sú všetci tu, dostanú kópiu tejto publikácie a dúfam, že to prispieje skutočne k takej všeobecnej stratégii zlepšenia rastu v rámci Európskej únie. Ďakujem pekne. You, Ďakujem pekne, Lord Harrison. Nech sa páči, senior George, ty máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že dosť často musíme jednoducho povedať, že máme veľkú nevyrovnanosť medzi tými e, ambicioznými cieľmi, ktoré sme si stanovali v rámci stratégie 2020 a tými e, skutočnými odpovediami alebo odozvami, ktorými sme e, svedkami na úrovni jednotlivých členských štátoch. Myslím si, že toto je také memento, ktoré by sme si mali všetci uvedomiť. Je tu veľká priepasť medzi tými finančnými prostriedkami, ktoré máme a tým, čo jednoducho sa snažíme dosiahnuť. Vidíme tu jasne, že sa nám pravdepodobne nepodarí zvládnuť tieto výdavky na, národných, na úrovni národných rozpočtov. Čiže v tomto ohľade jednoducho ešte nemáme hotové pripravené odpovede na naše problémy, ktorými sa potýkame deň čo deň. Pravdepodobne sa to zlepší práve tými eurobondami, ale pokiaľ ide o súkromné finančné prostriedky, tak by sme pravdepodobne mali sa spýtať, čo, na nás, čo nám prinesie Basel 3 ako by sa mohol zvýšiť tento koeficient, pokiaľ ide o konkrétne banky. A práve v tejto oblasti budú poškodené malé a stredné podniky, tam, kde máme tradičné bankové systémy, pretože práve aj tu zo strany podnikov, ako keby banky požadovali určitú veľmi pozorný postup zo strany podnikov. A pokiaľ ide o derivát, kvalitné finančné produkty, tak tu musíme sa snažiť potierať mm, určitú korupciu. Čiže musíme sa sústrediť predovšetkým na podporu malých a stredných podnikov, to je dôležité. Sú tu potom určité e, sivé zóny, pokiaľ ide o investície a financie, ktoré sú zaistené zo strany komerčných bank. Dúfam, že tieto euro bondy budú aspoň jednou odpovedou na túto situáciu. Thank you, Mr. Chairman, Mr. President. Ďakujem pekne. Pán predseda, najprv by som chcel uh, oceniť to, že Európska investičná banka sa angažujú aj na Slovensku, pre všetkým pokiaľ ide o dopravu, ale takisto by som sa s vami chcel podeliť o stanovisko Slovenska, pokiaľ ide o finančné nástroje na úrovni e, európskej úrovni, ide o tzv. eurobondy. A tak pokiaľ ide takisto o projektové eurobondy. Ide tu o navrhovanú metódu financovania, ktorá by využívala eurobondy ktorá konkrétne znamená, že Európska únia by financovala požiadavky nielen formou príspevkov, ktoré boli prijaté, ale aj formou dlhov. A tým vlastne zavedením nejakého nového nástroja na úrovni Európskej únie by sa principiálne vlastne redukovala redukovalo množstvo finančných prostriedkov z fondov, ktoré dochádzajú regióny Európskej únie na splnenie svojich cieľov, ktoré boli stanovené v stratégii 2020, alebo by to predstavovalo minimálne navršenie príspevkov zo strany členských štátov. Obe metódy e, sú vhodným nástrojom, vhodným prostriedkom na to, aby sa zabezpečila dlhodobá udržateľnosť, ale nie sú v súlade moc s princípom solidarity. Toto vedie k určitému rozhodovaciemu procesu, pokiaľ ide o rozvoj jednotlivých regiónov, ktoré sa týmto stávajú viac a viac, stále viac centralizované. A preto, Európska, preto Slovenská republika nie je, nepodporuje zavedenie eurobondov. Ďakujem pekne pani kolegyňa Anny Podimata za sociálnych demokratov. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som ja z mojej strany vyslala signál, že jedno z najdôležitejších eh, záležitostí, ktorý, o ktorých dnes hovoríme, to je vec, eh, ktorú mnoho osôb eh, z, tak z, z zástupcov parlamentov členských štátov, ako aj z Európskeho parlamentu. To, to sú riešenia krízy a čo urobiť, ako zagarantovať dostačujúce finančné prostriedky na e, prefinancovanie tých veľmi ambicióznych cieľov, ktoré sme si postavili a ktoré e, sú obsiahnuté v našej novej stratégii Európa 2020. Ale zároveň takisto, čo urobiť pri financovaní iných um, iných záležitostí, ktoré majú byť odpovedou na výzvy tak na európskej, ako aj globálnej úrovni. Dovolte mi, pán prezident, aby som vám povedala, že Európsky parlament je presvedčený o tom, že by sme sa mali skutočne koncentrovať na jednej strane na obmedzenie e, rozpočtov členských štátov a európskeho rozpočtu, ale na druhej strane takisto na inovatívne e, spôsoby financovania a mechanizmy financovania práve s, na, e, práve s ohľadom na to, že to sú nové potenciály v oblasti financovania. To môžu byť úplne nové prostriedky financovacie. Na druhej strane e, tieto nástroje nezaťažujú e, tak rozpočty členských štátov, ako aj európske rozpočty. Pán prezident, vy ste hovorili vo svojom úvodnom slove o európskych obligáciách, o tých eurobondov, eh, ktoré by mali slúžiť na vyfinancovanie jednotlivých ehm, opatrení. A text, ktorý Európska komisia publikovala, sa hovorí o kritériách výberu investičných projektov, ktoré by mohli byť takýmto spôsobom financované. A hovorí sa tam, že tie projekty, by mali prinášať európsku pridanú hodnotu. No a pokiaľ teda e, súhlasíme s takýmto kritérium, ktoré môže byť interpretované skutočne rôznymi spôsobmi, chcem sa opýtať, či ide o to, aby to bolo cezhraničné projekty, boli cezhraničné projekty, alebo či hovoríme len o investíciách do infraštruktúry, alebo či hovoríme takisto o politických záležitostiach, ktoré by slúžili na eh, novú pridanú hodnotu v rámci Európskej únie. Mr. Chairman, I'm... Ďakujem pekne, pán predseda. Predmet dnešnej diskusie je veľmi dôležitý. Európska únia a Európa sa musí sústrediť na zvyšovanie svojej konkurencie schopnosti rastu a rozvoja. Stagnácia neprichádza do úvahy. Aké kroky teda môžeme prijať alebo opatrenia? Najskôr si myslím, že je dôležité finalizovať vnútorný trh, tak ako zdôraznili už viacerí predo mnou finalizáciu Európska komisia, alebo kom, e, finalizácia zvýši európske HDP o 10 modernizácia a zlepšenia sú dôležité pre e, služby, rozvoj digitálnej agendy, spoločný patentový systém a zjednodušenie pravidel. Po druhé, môžeme hovoriť, koľko chceme o stratégiách EÚ pre zvýšenie e, rastu v Európe, ale E, nebude to znamenať veľa, keď sa podľa toho nebudeme aj správať alebo nebudeme konať. E, podľa mňa už e, je vytvorený mnoho stratégií. Stratégia Európa 2020 už bola prijatá, ja ju podporujem, avšak teraz musíme prejsť od slov k činom. Treba modernizovať rozpočet EÚ, ale rovnako treba zaujať taký reštriktívnejší prístup. Investície musíme použiť na podporu rastu. Dnes takmer polovica rozpočtu sa investujú do spoločnej polnohospodárskej politiky. A to nie je úplne kompatibilné so stratégiou Európa 2020. Potrebujeme modernizovať a zvýšiť investície aj v iných oblastiach ako výskum, infraštruktúra a vzdelávanie. Riešenie nie je eh, zvýšenie rozpočtu. Rozpočet je sú, na, sú prostriedky daňových poplatníkov. Je potreba dodržiavať pravidlá, pravidlá ako napríklad Pakt rastu a stability. Švédsky, švédsky výbor pre financie je tiež proti uh, európskej dani z finančných transakcií. Ani politici, ani občania vo Švedsku zavedenie takéto dane nepodporujú a podľa môjho názoru uh, zdaňovanie finančných transakcií je zlé a chceme vytvárať rast a chceme, aby svet a hospodárstvo lepšie prosperovalo. Takže myslím, že na záver by som snáď mohol len povedať, že je na čase začať konať, aby sa stratégia Euro 2020 začala realizovať. Ďakujem pekne. Slav teraz zostáva pán Boskarian z Rumunska. Okay. Ähm, no dobre, takže prejdeme k ďalšiemu. A kolegyňa Anne Jensen z liberálnej politickej skupiny. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem pánovi Majštatovi za jeho príhovor. A ja súhlasím s jeho tvrdením, že potrebujeme, alebo Európa potrebuje obrovské investície. A myslím, že je na čase povedať, vidím tu ľudí z mnohých národných parlamentov, je na čase vyjadriť tú frustráciu Európskeho parlamentu. Hlavy štátov a vláda Európy, naši premiéri a prezidenti, e, sa dohodli na akčnom pláne o energetike a to znamená, e, že treba investovať do energetiky, avšak my nemáme na to peniaze. Keď sa teraz už schváli, keď e, vyprchá šampanské, tak prídu ministri financií a povedia, my ale nechceme platiť. No a preto pán Majštát musí niečo vymyslieť a my musíme niekde nájsť tie peniaze. Samozrejme sú programy, ktoré budú musieť byť financované z rozpočtu, tak ako ste povedali, sú programy, e, ktoré nemajú takú vysokú hodnotu, že by mohli byť financované s trhom. Ale ja tu mám jeden príklad tiež pre môjho slovenského kolegu o projektových obligáciách. Je jeden príklad z Dánska, odkiaľ pochádzam, kde je veľký štátny podnik, ktorý investuje do veternej energie a oni chcú ísť na trh a dohodli sa s penzijnými fondmi, že budú investovať do týchto projektov Eh, veterných parkov. Je to tiež európsky projekt, pretože tá energia nepôjde len do Dánska, ale aj do pobalských štátov a iných eh, častí Európy. Ale tieto penzíne fondy nemôžu prevziať plné rizika a preto potrebujeme vás, pán Majštát, aby ste eh, sa podielali na financovaní tohto rizikového, rizikového projektu. to, ako napríklad, keď je tsunami zmetí tento park sú to všetko veci, ktoré sa môžu v budúcnosti potenciálne odohrať. Takže váš názor na projektové fondy, e, projektové obligácie je dôležitý a ja držím vám palce. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel najskôr povedať, že sa veľmi teším, že tu môžem vystúpiť ako zástupca Maďarského parlamentu. Mne sa veľmi páčili slova pána Majštata a Mirova. Pán Majštat počas prvej časti to nebol, ale už eh, v prvej časti sme pomenovali podstatu tej veci, a totiž kríza vyšla z USA a to, čo nazývame nerealitná bublina, to je v podstate štruktúrálna kríza na trhu s nehnuteľnosťami. A Európa bude úspešná len vtedy, keď eh, sa jej dokáže prekon, eh, podarí prekonať eh, tú štruktúrálnu krízu, ktorá panuje. Slova pána Mašta to boli veľmi pozbudivé. Ja myslím, že by sme mali ísť ešte o jeden krok ďalej. A keď on tvrdí, že budúci rok bude pre Európu mimoriadne dôležitý, ja by som sa rád spýtal, ako to vyzerá s tým 10 ročím predtým. Myslím, že sme až príliš opatrní a príliš taký súcitný, čo sa týka Lisabonskej stratégie. To bol obrovský neúspech a treba to povedať. My sa musíme snažiť o integrovanú Európu. Integrovaná Európa aj na trhoch bude mať veľké výhody, ktoré sa budeme musieť využiť samozrejme. A ako povedal aj pán Majšta, tak aj rýchlosť je veľmi dôležitá pri hľadaní východiska z krízy. Preto treba rozhodovať rýchlejšie. Ďakujem pekne. A teraz sa pán, pani Hortenza Martin z Portugalska. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som tiež chcela zdôrazniť, aké dôležité boli slova pána majštota. Investície sú istotne dôležité na tvorbu e, pracovných miest a podporu rastu. Poďme ešte zúraznil skutočnosť, že udalosti roku 2009 boli dôsledkami zlých investícií. Ale mali by sme všetky investície posudzovať rovnako, čo napríklad investície do výskumu, vzdelávania, čo sú tiež, čo tiež súčasťou stratégie Európa 2020. Máme sa na to pozerať nejak inak. Pretože fondy budú podporovať udržateľný rozvoj v rámci energetiky Portugalsko dosiahlo veľmi veľké pokroky. My podporujeme obnoviteľné zdroje, hlavne čo sa týka vodnej energie a energie vetra. Potrebujeme legislatívny rámec, tak aby investori mohli eh, začať investovať, hlavne z dlhodobého, strednodobého hľadiska. Ďakujem pekne. Teraz Danuta Hübner. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som na úvod vyjadril súhlas eh, s pánom Majštetom, e, samozrejme je vždy problémom, ako financovať e, rasta a ako financovať rasta v rámci stratégie EU 2020 na základe štruktúrálnych zmien, e, zmien rozdelenia rizík, investícií, ktoré zlepšia konkurencieschopnosť a ktoré súčasne vytvoria udržateľné pracovné miesta. To je pre Európu veľmi veľká výzva. No a vy ste hovorili o škrtoch v národných rozpočtoch, ktoré e, budú mať dôsledky v nadchádzajúcich rokoch. Vy ste, tiež ste hovorili o úlohe a pochybnostiach súkromných bank v nadchádzajúcich mesiacoch. Ja by som k tomu ešte dodala, že nový rozpočet EÚ po roku 2030 13 e, bude malý. E, no a ešte jeden faktor, ktorý treba zohľadniť, ktorý a to bude, to bude svetová hospodárska súťaž. Takže je iná možnosť, treba sa prebudiť a podporiť pakový efekt všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii. Tak v rámci európskeho rozpočtu, ako aj národných rozpočtov. Myslím, že by sme mali tiež mobilizovať členské štáty, aby začali podobne rozmýšľať eh, o národných rozpočtoch. No a vaša úloha v banke, vaša osobná úloha v tomto kontexte je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. No a mám tu naozaj len jednu požiadavku, vy viete zo svojich skúseností, že jeden z dôvodov, prečo investori investori nevyužívajú veľmi radi nové systémy, inovatívne systémy eh, financovania tak to kvôli tomu, že európsky regulačný rámec je príliš komplikovaný. Až veľmi často je to doslova nočná mora. No a dúfam, že projektové obligácie budú takým jednoduchším nástrojom. Takže ja viem, že vy ste tiež, sa tiež zapájate do práce na novom nariadení Európskej komisie, tak ešte ja by som vás chcela požiadať, aby ste sa postarali o dobrý regulačný rámec, ktorý by nám umožnil v mnohých oblastiach využívať nástroje financovania, na ktorých, ktorým sa vyvenujete, na ktorých pracujete. Myslím, že potrebujeme nové úlohy pre implementáciu, monitoring, audit. Na tým sa treba zamyslieť dopredu. A rovnako by ste nám mohli prislúbiť, e, že vy sa budete tiež venovať a budovaniu administratívnych kapacít. Bohužiaľ, musím vás prerušiť. Dobre, ďakujem pekne. Pán Štumfol z Rakúska. Pán predseda, Vážení členovia výboru, myslím si, že sme si všetci vedomi toho, že e, diskutujeme o neuveriteľných a fascinujúcich výdaz, ktoré, výzvach, ktoré budú rozhodovať v budúcnosti Európy. Myslím, že koncert a stratégia EU e 2020 to je fantastická E, báza, to je fanecká základňa. Myslím si, že mnohí predrečníci to už hovorili, že nesmieme, e, nesmieme upadnúť do e, tej pasce, ktorá vznikla v Lisabonskej stratégii, kde, ktorá bola veľmi úspešná, diskutovalo sa nie a potom tá realizácia pokrivkávala. My si myslíme, že máme skutočne jedinú šancu, pokiaľ chceme splniť hlavné ciele stratégie EU 2020, tieto musíme rozmeniť pre členské štáty. Tieto jednotlivé ciele musí, tieto si musia osvojiť tie členské štáty, pretože ináč nemáme šancu, aby sa splnili. Tie si musia osvojiť hlavne, hlavne lídry našich hospodárskych politák. Samozrejme, čo sa týka vz, vz, vedy vzdelávania, inovácií, infraštruktúry, tu je mm, veľká, e, veľké nebezpečenstvo, veľké riziko, že by sa Európa mohla vzdialovať pretože keď si zoberieme tie veľmi silné štáty, ako je Čína, Čína, India a iné, tieto e, to využívajú, pokiaľ e, Európa nevyužije tú sandwichovú pozíciu, v ktorej sa už nachádzame, tak že sme medzi, medzi týmito veľmi silnými, exportne silnými štátmi, tak stroskotáme, pretože pokiaľ bude každá krajina pre, pre seba, nebude teda, nebude ich, um, preme, nepremení ich nadrobné vo vlastnej hospodárskej politike, to uh, potom zrozkotá. V každom prípade by sme takéto stretnutie nemali robiť raz za rok, ale viackrát. Teraz John van Dijk. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, dank voor de uitnodiging. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem eh, najskôr za pozvanie. Ja, eh, sa, ja hovorím teraz za eh, stranou slobody. My vidíme, že Európa pomaly vychádza z tej krízy a my si robíme starosti o budúcnosti Európy a eura. Samozrejme, musíme byť konkurencieschopné a schopní, ale otázka um, je tiež, že ako podporiť malé a stredné podniky a zároveň sanovať e, rozpočet členských štátov. Um, PVV má takisto určité obavy týkajúce sa suverenity členských štátov. Pre nás EÚ nepredstavuje politickú úniu. A my nechceme žiadny európsky superštát. Pod tlakom sa všetko skvapalní a celý tento tlak vychádza na celú politickú Európsku úniu. EÚ EU by mal byť zväzok členských štátov a nie naopak. Tá naša strana slobody sa bude vždy zasadzovať proti, um, proti e, znižovaniu Um, kompetencií českých štátov a proti všetkým takým spoločným daniam, či sú to eurobondy, či sú to danie z finančných transakcií a tak ďalej. Európska únia nesmie vyrubovať žiadne dane. My musíme ísť e, s podporou najslabšieho článku reťazu. My sa musíme jednoducho e, pozrieť, čo máme, aký je náš e, najslabší článok reťaze a ten musíme posilniť. A toto musia robiť ale členské štáty a ja vám dojem, že Európska únia e, má e, byť e, jediným, jedinou, ktorá by mala zabezpečiť konkurencieschopnosť členských štátov. Pán Antolín, keď hovoríme o konkurencieschopnosti a o stratégii 2020, má to istú logiku, pretože to vedie k istej konsolidácie a takisto k vyrovnávaniu štruktúrálnych slabín, k navýšeniu a zlepšeniu kvality a tým aj vytváraniu lepších investícií. Toto je absolútne nutný predpoklad na realizáciu stratégie EU 2020. Otázkou samozrejme je, kam investovať. Či do infraštruktúr, do širokopásmových prepojení, dopravy, energetika. Toto všetko sú možnosti, kde máme, môžeme umiestniť tých 1,2 eh, miliardy toto je viacnásobok európskeho rozpočtu a teraz si môžeme klásť otázku, kde presne by sme to mali investovať. Je vo Fínsku a v Holandsku sa vypočítalo, že možno jeden, že ide asi tak o milión, možno dva milióny na osobu eh, cez, eh, počas, počas pracovného eh, života s rizikom nezamestnanosti a prepustenia z práce. My ich eh, musíme zostaviť rozpočet a musíme na to ale využívať talenty eh, zo všetkých strán. Existujú talenty, talentovaní ľudia, ktorí prichádzajú do EÚ um, ehm, zo zahraničia. Menej ako štvrt my máme menej ako štvrtinu z pristahovalcov z Kanady alebo Austrálie. My musíme urobiť ďalšie opatrenia. Pre všetkým finančná reforma. Uh, požiadavky eh, Bazileja 3 eh, predstavujú vyššie Eh, opatrenia vedúce k vyššej miere stability a my dúfame, že eh, sa znížia náklady systému a eh, jedna časť z týchto financí nebude, nepotečie do špekulatívnych investícií, ale do reálneho hospodárstva. My potrebujeme teda reformu financií, reformu rozpočtov a v rámci Európskej únie. Musíme konštatovať, že naše prostriedky sú nepostačujúce. To znamená, že potrebujeme ďalšie prostriedky. Takisto sme hovorili o daní z finančných transakcií ale základným bodom sú občania, ktorí musia mať dôveru v Európu. V Európy musíme daňovú záťaž prerozdeliť, musíme inovatívne financovať. Samozrejme, musíme si klasť otázku, ako, aké je to riziko. potrebujeme koordinovanú, jednoducho koordinovanú európsku reakciu. Pán predseda, Máme dlhý zoznam rečníkov. A ja chcem ešte dať pánovi Majštatovi eh, spravodať som čas na eh, zhrnutie. Dobre. Andriu Kajtis z Litvy. Eh, ďakujem, pirmininke, ešte ties. Labai gerai, kad dabar... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Je skutočne dobré, že tu máme jasné pravidlá. Mali by sme zmýšľať globálne a Mali by sme implementovať tieto globálne myšlienky na lokálnej úrovni. Máme teraz 27 národných parlamentov, ktoré sú, za, ktoré sú reprezentované v Európskom parlamente a snažia sa dosiahnuť tie ciele, ktoré sme si stanovili v rámci stratégie 2020, ale potrebujeme určité prepojenie medzi týmto paktom stability a národných eh, reformných programov. Toto prepojenie musíme koordinovať Litva z, už prijala určité rozhodnutia v tejto oblasti vo vzťahu k európskemu semestru, ale takisto by som chcel povedať, že regionálna spolupráca a e, stratégia spolupráce Baltického mora sú dobrým príkladom. Je tu konkrétne projekty, ktoré jednoducho prepájajú štáty po Baltia, celý tento región a Eurobondy, eurodlhopisy v, tejto, v tomto kontexte by boli jednoducho vynikajúcim mechanizmom. Mali by sme mať eurodlhopisy, ktoré by boli prístupné pre tieto projekty, čo by vlastne umožnilo implementovať eh, tieto projekty pre celý región alebo v celom regióne. A myslím si, že táto stratégia Pobaltia je skutočne veľmi dobrou stratégiou. Sme radi, že táto iniciatíva pána Buzeka a e, pána Delora e, boli zhrnuté v rámci tohto Európskeho paktu a že sme k tomu vôbec dospeli. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem pokračovať v Dánčine. Chcel by som sa najprv poďakovať pánovi Bajštetovi za vynikajúcu, vynikajúci úvod. Úplne súhlasím s tým, čo tu bolo spomenuté, pokiaľ ide dlhodobé financovanie zo strany bank, to pravdepodobne v budúcnosti bude dosť obmedzené. V členských štátoch máme rozpočty, ktoré sa v ostatných rokoch obmedzili. A tá, tento pákový efekt, to je presne to, čo potrebujeme na to, aby sme si vôbec mohli takéto investície dovoliť, ktoré sú potrebné na uskutočňovanie cieľov stratégie 2020. Ako vôbec tieto ciele môžeme v Európe dosiahnuť? Máme tu aj predstaviteľov národných parlamentov, ktorí sú tu teraz s nami. A vo vzťahu k hospodárskej kríze, kríze zadlženia je jednoducho potrebné, privábiť investície, ale tí investori musia mať jednoducho aj dôveru do hospodárstiev susedných štátov. A otázka je, či vôbec takúto dôveru majú. A zase ako keby sme tu mali určitú krízu dôvery. Veľa členských štátov Európskej únie viac minuli, ako zarobili. Zkrátka, viacerí tu žili na e, nadpomery. A teraz tu máme veľké úroky keď to porovnáme s rastom, hospodárským rastom v Ázii, tak jednoducho zaostávame. V mojej krajine jednoducho nie sme až tak zle na tom, avšak predsa len sa nachádzame, by sme mohli povedať, naša krajina v určitej luxusnej situácii. Máme krátke, krátku pracovnú dobu, máme veľa dovoleniek a a potom chceme ešte s niekým konkurovať. Je tu viacero možností, ako by sa to dalo dosiahnuť, ale chcel by som sa najprv spýtať otázku, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, pakt konkurencieschopnosti, na tom sa teraz pracuje. To je veľmi dôležité, aby sme znovu získali tú dôveru do k, k priemyslu. Nebolo by lepšie hospodárstvo v Európe, ktorému sa momentálne zle vedie jednoducho znovu postaviť na nohy, veď jednoducho nedajú sa tu, nevedia tu podniky splácať ani úroky, ako môžu robiť ešte investície. Ďalší rečník máte minútu. Bude to pravdepodobne ťažké, hovorí pán Gober. Mali sme tu tú otázku potrieb. Som sa chcel spýtať pána Mešota, aká je tu realita potrieb je to kumulácia týchto potrieb, alebo je to iba to, čo je rozumné. Ak sa pozrieme na niektoré infraštruktúry, o ktorých sa tu hovorí, napríklad plyn, máme tu sieť východ-západ, je to skutočne potrebné prepojenie? prepojenie elektrických sietí, máme toto zasa uprednostňovať, favorizovať za každú cenu, alebo máme zasa uprednostňovať decentralizovanú výrobu elektriny? A druhá otázka, na ktorú ešte stále podľa mojich informácií nemáme odpoveď. Je tu napríklad aj otázka zeleného rastu. Budeme mať taký istý rast aj v budúcnosti ako dnes. A potom ste tu ešte nespomínali výskum nejako bliž, bližšie. Ja som to tam nezaznamenal. Myslím, že to je takisto dôležitá investícia. Chcel by som povedať, že v tom, čo ste tu navrhli a uviedli, je veľa informácií, ktoré sú skutočne dobré, pretože iba, verej, pretože iba verejná moc môže brať na seba takéto riziko. Myslím si, že banky by takisto mali brať na seba určité riziko. Teraz nehovorím o Európskej investičnej banke alebo banke vôbec. A potom je tu ešte Bazilej 3. Bazilej 3 môže vyvolať viacero problémov. Predovšetkým vo vzťahu k bankám, ktoré financujú výrobu stredných a malých podnikov. Chcel by som vedieť, čo si o tom myslíte. A potom sme tu ešte hovorili o mrhaní prostriedkov. Samozrejme, bolo to prezentované aj vo verejnej správe, ale myslím, že táto ekonomická kríza bola výsledkom práve mrhania prostriedkov minulosti. Ďakujem pekne. Ešte tu je jedna otázka. Chceš to spojiť s tým tvojim rezume, tú tvoju otázku na pána Miešteta, alebo nie? Možno skôr nie. Ale moja otázka je veľmi stručná, hovorí pani Bereš. potreby investícií a poťaže, ktoré sú tu s klasickými financiami, ktoré by boli prispôsobené, to síce má výpovednú hodnotu a môžeme o tom hovoriť, ale je to potom ešte otázka. Za prvé, akým spôsobom tieto nové finančné nástroje môžu sa stať prostriedkami, ktoré by aktivizovali úspory Európanov? A teda nielen niektorých subjektov z tretich krajín. Akým spôsobom tieto dlhodobé stratégie investíc, pokiaľ ide o tieto veľké infraštruktúrne projekty, akým spôsobom budú zohľadňovať potreby z hľadiska celistvosti, súdržnosti a správy, teda manažmentu, pretože to bolo takisto jedným zo zdrojov krízy, ktorú sme tu zažili. Pán predseda hovorí, že dá slovo pánovi Majštatovi, aby sa venoval všetkým e, pripomienkam a otázkam. Potom tu ešte máme koordinátorov jednotlivých politických skupín, ktoré takisto zaujímajú stanovisko na dve minúty. A na jednu vec sme zabudli, ešte pán Cironis z Grécka dostane slovo, pretože ten je takisto na zozname a ja som ho ako kedy prehliadal. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας να μετέχουμε σε αυτή την τόσο σημαντική... Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne za pozvanie. Pokiaľ ide o toto medziparlamentné rokovanie, ktoré tu teraz máme, je to síce veľmi zaujímavé, ale zároveň nám to umožňuje aj výmenu názorov s reprezentantmi eh, národných parlamentov, ale Cieľom našich krajín takéto krízovej oblasti, v takomto krízovom období je bojovať proti rozpočtovým deficitom a podporovať ko- viac kohézie a spolupráce. Vidíme, že naše hospodárstva veľmi trpia v období tejto recesie, čiže potrebujeme viac zdrojov na to, aby sme mohli financovať koheznú politiku, aby sa nám podarilo vymaniť sa z tejto krízy. Grécko zastáva názor, že tieto finančné prostriedky musia byť ešte znásobené, pokiaľ ide o koheznú politiku. Už sme v tomto kontexte podporili aj rozhodnutie na úrovni rady, a to je z našej strany veľmi pozitívne. Tie nové nástroje, ktoré tu pán prezident Európskej investičnej banky predstavil, musia byť čo možno najjednoduchšie, však musia byť, musia byť účinné a musia slúžiť v prospech veci, musia byť zacielené na jednotlivé potreby členských štátov a inštitúcií, ktoré túto pomoc potrebujú. Domnievame sa, že oblasti ako turizmus a kultúra, ktoré ešte momentálne nie sú prioritou, by mali byť zobrané do úvahy v ďalšej programovej fáze, takisto ako primárny sektor, ktorý potrebuje pomoc. Teritoriálna dimenzia je takisto dôležitá priorita nielen pre Grécko a v tomto ohľade navrhujeme že by bol posilnený cieľ číslo 3, aby regióny ako napríklad ostrovné eh, alebo horské oblasti mohli dostať určitú finančnú pomoc. Teraz máte slovo, pán prezident. Nech sa páči. Yeah. Le président, et je le comprends, me donne très peu de temps, donc je vous prie... Pán predseda mi dal veľmi malo času a ja mu úplne rozumiem. Samozrejme, je nemožné reagovať na všetky zaujímavé reagovať na niektoré z hlavných tém, ktoré tu zazneli. Prvá téma je úloha malých a stredných podnikov, ktoré sú zásadné v, európskej, v európskom hospodárstve. Veľká väčšina európskych podnikov zamestnáva viac, menej ako 20 osôb. A tu je to jadro zamestnanosti. No samozrejme nemôžeme zanedbávať tento aspekt. roz našich akcionárov členských štátov EÚ sme značne rozšírili úverové línie, úverové riadky, hlavne pre malé a stredné podniky. A je to uvedené v materiáloch, ktoré ste dostali k dispozícii. My sledujeme čerpanie týchto prostriedkov a môžeme overovať, či banky využívajú tieto prostriedky tak, aby sme mohli skutočne zlepšiť prístup malých a stredných podnikov k úverom. A okrem toho, to bola veľmi správna poznámka pani Piedikejnen, je tu tiež rizikový kapitál okrem úverov. Aj tu musíme naše úsilie umocniť v oblasti rizikového kapitálu, takže niektoré fondy získajú podiel v malých a stredných podnikoch. No a my sme sa rozhodli navýšiť prostriedky našej cerky spoločnosti a okrem toho existuje aj program CIP Európskej komisie, ktorý prispieva práve k tomu, aby rozširoval možnosti podpory malých a stredných podnikov. Ja sa ospravedlňujem, som veľmi stručný. Samozrejme, dalo by sa o tom rozprávať ešte veľmi veľa. Druhou témou sú projektové obligácie. Očividne sú tu isté nedorozumenia. Pán predseda, snáď pustiť, ale keď hovorím s novinármi, tak hovorím o Delongovými e, obligáciami, Junckerovými a Barosovými obligáciami. Ja som za všetky tri, ale treba si uvedomiť, že sú to veľmi rôzne nástroje. Teda Delorsové obligácie sú, to je myšlienka, že Európska únia by si mohla tiež požičať peniaze, aby mohla financovať investície. To je myšlienka, ktorú pán predseda Delors inicioval, keď sa vytvárali prvé transeurópske dopravné a energetické siete. A vtedy väčšina ministrov financí bola proti, pretože treba uznať, že tento typ obligácií zvyšujú zadlženie EÚ. Ale bolo to niečo z rozpočtového hľadiska, niečo úplne klasické, pretože išlo o požičky, ktoré mali financovať investície, ktoré zvyšovali kolektívny majetok. To je jedna cesta eurobondov, teda obligácie vydané Európskou úniou. Druhá kategórie, čo sú tie Junckerov, Junckerové obligácie, to je rozloženie rizika dlhu členských štátov. Môže to byť cez Európsku agentúru pre zadlženie, ale jedná sa o rozloženie rizika a vytvorenie situácie vzájomného rizika členských štátov, aby sme mohli požičiavať na časť dlhu a niektoré návrhy sú presné, konkrétne v tomto smere Broglová skupina, aby bolo možno možné požičiavať sa takýmto vzájomne zaisteným spôsobom. A potom sú barozové obligácie, pretože emiten do obligácií nie je ani Európska únia, ani členské štáty. Emitentom je projektová spoločnosť, súkromná alebo zmiešaná spoločnosť a táto vydáva práve tie obligácie. Ale treba zaistiť, aby tieto dokázali zaistiť takú mieru kvality, aby tie umožnili investorom doslovať, teda aby ich kúpili. Ja netvrdím, že verejnosť musí preberať všetky rizika, ale potrebujeme dlhodobých investorov. Pri týchto investoroch potrebujeme skutočne dlhodobé financovanie. A preto sa obraceme na penzíne fondy, na poisťovne, ktoré majú veľmi prísne pravidlá a svoje rezervy investujú do cených papierov, ktorú majú dostatočnú kvalitu. Minimálne to musí byť A alebo 2A. A to je úroveň, ktorú nemajú obligácie, ktoré sa opierajú len o kvalitu nejakého projektu. Keď spustíte infraštruktúrny projekt, tak je vždy do istej miery rizikový. A je potrebné, aby vždy teda, že mala rating A alebo 2A a aby tam bol nejaký ten podredený dlh z hľadiska EIB alebo ešte podporený Európskou komisiou. Najlepší príklad bol príklad pani Jensen, totiž e, veterné elektrárne v Dánsku, to je presne v duchu stratégie Európa 2020 obnoviteľných energie, obnoviteľnej energie. Ale predstavujú také riziko, že pre komerčné banky je to vec príliš riskantná a to by mohlo možné financovať z projektových obligácií. No a tretia téma, k tomu by som povedal niečo veľmi stručne, ale zdá sa mi to zásadné. To porovnanie s Lisabonskou stratégiou. Povedali sme, že Lisabonská stratégia zlyhala a prečo by stratégia Európa 2020 mala byť e, úspešnejšia. No tá diagnóza, čo sa týka Lisabonskej stratégie, bola pravdepodobne správna, ale ide o to, ako to budeme realizovať. No a v tom spočíva celý problém európskej správy a vlády. Pri svojich jednaniach zajtra ECOFIN bude E, skúmať návrh Európskej komisie o hospodárskej správe a vláde. A tri veci sú dôležité. Za prvé, posilnenie správy je treba vytvoriť dôveryhodnejší mechanizmus postihy a sankcií a rovnako treba vytvoriť nejaký motivačný mechanizmus, ktorý dovedie členské štáty k tomu, že sa budú viac držať spoločnej orientácie je potrebné nielen posilniť, ale aj rozšíriť. Doteraz sa dotýkalo len aspektu, aspektov rozpočtových. Bývalý francúzsky minister nebude predsa popierať význam kontroly nad verejnými financiami, ale dnešná diskusia ukazuje, že iné aspekty hospodárskej politiky musia byť koordinované by som mohol veľmi dlho hovoriť o výskume a je jasné, že naše investície do výskumu budú efektívnejšie, pokiaľ budú lepšie koordinované. A aby sme ich mohli koordinovať, musíme súhlasiť s tým, že mnohostranný dohľad v Európe sa nebude týkať len rozpočtových vecí, ale aj iných aspektov hospodárskej politiky. No teraz skončím, pán predseda, ale sami cítite, že mi na tom veľmi záleží, pretože moje skúsenosti mi ukazujú, že to je nevyhnutná podmienka úspechu stratégie Európa 2020. Ďakujem pekne, teraz dostanú slovo koordinátori. Požiadam vás, aby ste to stiahli na jednu minútu, aby Pervanš mala 5 minút, pretože o polo 7 musíme končiť. Frank Enge. Ďakujem, pán predseda. Budem stručná, pri tomu, že mi to skutočne padne ťažko. Je to historická pozícia. Toto, takéto európske povinnosti máme už eh, od roku 1953, vtedy bol návrh Európskej zmluvy, ktorá žiaľ nikdy, ne, ktorá žiaľ nikdy neprešla eh, to bolo vydávanie európskych eh, dlhopisov. Takže toto nie je žiadna revolučná myšlienka. A potom e, ďalšia vec, ktorá je na stole a ktorú pán prez, prezident Majštát mm, uviedol, um, 200 miliónov, to je obrovský, to je niekoľkoročný európsky rozpočet, to určite príde z, finan- súkromného sektoru a jednoducho sa musíme dohodnúť na európskej stratégie pre verejné financie, pretože ju potrebujeme a musíme dojsť a dospieť k dohovoru o tom, ako sa to vyfinancuje. Ja by som takisto chcel tu chcem povedať, že nebudeme to môcť eh, vyfinancovať bez zásadné reformy európskeho rozpočtu a rozpočtovacieho systému. Potom, čo sa týka eh, príjmov, je veľmi málo podnikov v Európe, ktoré dosahujú túto kritickú veľkosť, ktorá by umožňovala konkurovať na globálnom trhu. Nuž, no rizikový kapitál, rizikový kapitál máme e, s, väčšinou zo súkromných zdrojov, ale pokiaľ tomu tak nebude, tak e, to budeme musieť mať zo, zo, e, zo štátnych zdrojov. Ďalší rečník, ďakujem. Ja si robím isté obavy. Um, kvôli tej diferenciácii našho, našej diskusie my diferencujeme konkrétne zdroje, čo neviem, čo povedať, alebo aj to, čo povedal pán Majštát k stratégii EU 2020. Boli to všeobecné pripomienky, ale to, čo sa tu dnes spomína, počuli sme to od viacerých prečníkov, že ak nebudeme mať väčšiu politickú integráciu, tak nebudeme môcť obhájiť euro a zasa bez eura nebudeme mať správne implementovanú stratégiu 2020. Preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili, že všetky zúčastnené strany, inštitúcie a aj sociálni partnery jednoducho budú participovať na tomto procese v tým spôsobom, aby sme docielili ciele, ktoré sme si stanovili. A potom musíme brať do úvahy aj nástroje, ktoré máme k dispozícii, ktoré súvisia so stabili- s paktom stability a tieto by mali byť využívané takým spôsobom, aby sme mali, aby sme, mali, aby sme jednoducho mali dosah na hospodárstvo ako také. Ďakujem pekne. Myslím si, že toto je veľmi dôležité a hodnotné. Nie je to vôbec iba štartom Spojených štátov e, európskych, ale ide tu o diskusiu, kde každý z nás, aj občania, ktorých tu reprezentujú poslanci, e, je vidieť, že závisíme jeden na druhého. To nemôžeme jednoducho sa tomu vyhnúť. Hoci to niektorí nerešpektujú až tak ako ja, no pre niekoho to je príliš veľa Európy, pre niekoho zase príliš málo Európy, ale v každom prípade sme prepojení a sme prepojení do takej miery, ako sme to napríklad pred 5-10 rokmi vôbec nemali pán Lon, Lord Lyndon Harrison, myslím si, že to bol on, čo to spomenul a bolo dobré, že to jednoducho spomenul, že sa zamýšľate nad obchodom ako takým a preto by som chcel povedať vám aj vašim kolegom, politikom, to je práve pre ten dôvod, kde potrebujeme e, zrelú, kompletnú politiku Európskej únie pre voľný trh, keby sme sa jednoducho snažili chrániť alebo ochraňovať náš vnútorný trh aj v tejto oblasti. A predrečník z Holandska, áno, je dobre, že ste kritickí, ale nemôžete všetko blato hádzať na Brusel. Môžete byť kritickí, ale nemôžete jednoducho vyčítať všetko iba Bruselu, pretože takéto vyčítanie, aspoň z môjho pohľadu, ohrozuje celú Európs- celý európsky pocit, ktorý tu prevláda. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za to, že ste vysvetlili, akým spôsobom sa financujú infraštruktúrne projekty. Ja s vami súhlasím, pokiaľ ide o to, že potrebujeme nové nástroje, možno tie barozové eurodlhopisy sú dobre, pretože jednoducho nebudeme mať e, možnosť dostať tým cieľom, ktoré sme si stanovali v rámci súčasnej finančnej perspektívy, pretože to by jednoducho stálo veľké peniaze a na to jednoducho nemáme. Ale myslím si, že by bolo dôležité, aby tieto projekty poháňali aj by, podniky ako také z súkromného sektoru. A týmto by vlastne by sme mohli uprednostniť projekty, ktoré by mali určitý potenciál výnosu a mohli by sme ich financovať aj z projektových eurobondov. To závisí od veľkosti e, od týchto projektov. A pokiaľ ide o konvergenčné myšlienky, ktoré sú za tým, skúsme si predstaviť projektové dlhopisy, ktoré by boli zaujímavejšie pre súkromných investorov, napríklad to pobaltské územie, o ktorom sme tu hovorili, mali by sme vo Fínsku, Estonsku a Litve iba jedného dodávateľa plynu, alebo by sme mali viacero, to už potom závisí od zváženia asi situácie tých účastníkov tejto situácie. Áno, dovolte mi len veľmi stručne, že pán prezident Európskej banky hovoril veľmi, investičnej banky hovoril veľmi, veľmi zaujímavo, ale počas diskusie e, sme takisto e, dospeli k záveru, že musíme urobiť všetko preto e, pre stratégiu EU 2020. Alebo možno položiť si to otázku nejak. Prečo sa nám nepodarilo zrealizovať Lisabonskú stratégiu? Je to kritická otázka. Prečo sa nám to nepodarilo? My si, mysl- ja si myslím, že E, stratégia EU 2020 sa takisto, nebude, takisto nebude mať úspech, pretože e, sa, musí, sa opiera o dohodu, o e, pakt stability. My hovoríme o veľmi rigoróznych predpisoch, o sankciách. Mm, podľa môjho názoru to nie je ten správny smer a preto si myslím, že sa tá stratégia nepodarila, pretože nerozpadne sa to e, na to, e, nerozpadne sa to len preto, že to nechceme urobiť, ale preto jednoducho, že jednotlivé členské štáty práve z dôvodu krízy to urobiť nemôžu. E, ďalšia vec, hovoríme o európskych obligáciách, o daní, o zdanení finančných transakcií, ale možno, že by bolo lepšie zaviesť niečo viac stabilného. To znamená, že väčší rozpočet pre európske spoločenstve E, pre spoločenstvo a možno, že pán prezident, môžete mi odpovedať na túto otázku e, veľmi konkrétnu. Či e, sa banka zameriava na na zmenšenie, zmenšenie nerovnosti medzi jednotlivými štátmi, či sa môže zameriavať na podporovanie slabších štátov. To sú investície, ktoré neprinášajú zisky, no ale ako e, za aké považujeme investície do zdravotníctva alebo do vzdelávania, to sú také isté, tie neprinášajú zisky. A musíme hovoriť takisto o tom, že E, banky by mali byť medzi e, súkromným a verejným sektorom. Či sú tu také skúsenosti? A či sú tie náklady vyššie, keď investičné projekty financuje súkromný sektor a to je potom príčinou e, strát. A teraz pani Pervonš. Ďakujem pekne, pán e, predseda. Je mi ľúto, že pán majestát nemal čas odpovedať na otázku aktivácie úspor e, domácnosti a takisto, čo sa týka nehnuteľnostnej bubliny alebo na otázku súdržnosti. O tom hovoril teraz kolega, ale možno, že sa za chvíľu ešte k tomu vyjadrí. Ja si uvedomujem zodpovednosť e, tých jednotlivých aktérov v tejto diskusii. Všetci si pamätáme um, na neúspech Lisabonskej stratégie, to bola nočná mora a nechceme zažiť to isté. Takže ochota Európskej investičnej banky financovať túto stratégiu a vyvíjať nové nástroje, tomu môžeme byť len radi, ale to nie je dostačujúce. A to aj na základe toho, čo pán prezident uviedol. Takže my z toho musíme vyvodiť určité poučenie z hľadiska tých paralelných diskusí, ktoré prebiehajú. Neskôr sa hovorilo, a teraz nechcem to teda rozmazávať, pán predseda vie, ako o tom diskutujem, ale hovorí sa, že Lisabonská stratégia bola neúspešná. A pritom sa zaoberala otázkami vzdelávania, výchova, znalostnej spoločnosti. Bola to vlastne alfa a omega, omega jej úspešnosti. Nie čo sa týka čísel Európskej únie, pretože viete, že Európska únia si nerobí rezume všetkých príspevkov do rozpočtov, ktoré odhlasujete na to, aby ste uplatňovali európsku stratégiu 2020 nie je za minulosti e, e, Lisabonskú stratégiu, ale toto sú čísla OECD, ktoré e, to uvádza, ktorá hovorí, že tých 10 rokov pred krizou polovica členských štátov znížila svoj rozpočet v prospech vzdelávania. A nikto nehovorí o sankciách voči týmto krajinách. Oni vlastne zablokovali nielen vlastnú budúcnosť, ale aj budúcnosť Európskej únie práve z pohľadu e, globálnej konkurencieschopnosti. Ja vás chcem vyzvať, aby ste sa nad tým zamysleli, pretože e, pokiaľ sa pozrieme na legislatívu, ktorú sme uplatňovali pre, na banky a poisťovne, E, keď sa keď si pozrieme ich e, požiadavky kapitálového vybavenia, potom vidíme, že práve tu sa zavádzajú um, premene podľa e, druhu kapitálu. A čo sa týka výdavkov členských štátov, potom je jediné výdavky, kde sme ochotní ich oceňovať iným spôsobom z hľadiska kvality. To sú výdavky umožňujúce dôchody fondového typu, teda vytváranie fondového dôchodkového systému. Ide jednoducho o to, akým spôsobom sa ten pakt stability dnes reformuje. Takisto je dôležité uvedomiť si, aké dopady to bude mať na finančné perspektívy a na európsky rozpočet na nové programové obdobie. To sa bude týkať rovnako vás ako aj nás. A pán prezident Maystadt tu musí jednoducho vyslať istý signál. Hovorilo sa totiž o tom pákovom efekte. V Európskej únii máme politiku súdržnosti, kde to je mimoriadne citeľné. Vieme, že príkaz európskych výdajov, ktorý je najefektívnejší, to je vždy región a potom územie. A na, region, na úrovni pardon, území páka na financovanie e, investícií a konvergencií. Tá tam môže fungovať aj naďalej. Toto však predpokladá, aby sa dojednali finančné perspektívy, ktoré musia prebiehať v inom duchu, ako tomu bolo v minulosti. E, pán predseda mi určite <laughs> odoberie teraz slovo, ale ja som na to zvyknutá, takže ešte jednu vetu. Vo vašich e, jednotlivých členských štátoch prídu sa vami vlády a povedia vám, Vzhľadom na to, že máme interné rozpočtové restrikcie, nemôžeme